Dobré ráno, vítajte v Európskom parlamente. A vítam návštevníkov a vítam aj kolegov na našej ďalšej schôdzi dnes. Som rada, že tu vidím veľkú skupinu veľmi pohľadných mužov a žien. Myslím, že ste od polície z Talianska. Cítim sa skoro ako doma a ja som mala pocit, že som na policii. To je veľmi dobrý pocit. Vítajte. A teraz začneme. Takže mám tu niekoľko oznámení. Možno, že nie všetky budú zaujímavé pre vás všetky, ale musím to urobiť Včera koordinátori e, prijali e, rozhodnutie, februárový program a všetky požiadavky, ktoré sa týkali februárového programu. Všetkému sme vyhoveli, zapracovali sme to do programu. Petícia 224 z roku 2018. Tá sa týka Eh, verejných zamestnaní, o európskych inštitúcií. To budeme eh, pracovať na workshope o konflikte záujmov. Toto bude 2. apríla. A eh, komisár a európsky ombudsman tam budú pozvaní. Niekoľko petícií, petícií sa presunie z februárovej programu na základe želaní. Uh, našich kolegov na 29. februárový program. Koordinátori dali mandát sekretariátu, aby sa skontrolovalo, koľko petícií sa týka finančných služieb ostatných členských krajín, čo by sa dalo pridať na program. Tiež sme sa dohodli, že predložíme krátky návrh uznesenia, pokiaľ ide o riadenie odpadov v EÚ a berieme do úvahy všetky petície, ktoré sa týkajú tohto bodu. to, co bude e, týkať CCC a konferencie predsedov, buď na schválenie, alebo sa to odmietne. EPP požiadalo, aby sa krátky návrh e, zamietol a tiež sme brali do úvahy to, že máme štyri schôdze po tejto a petície by mali byť predložené pred rokom 2014 teda úloha pre e, sekretáriát. Pokiaľ ide o sporné odporúčania, väčšina mojich návrhov sa prijala s výnimkou 058, 0758 a 0760. Tie budú otvorené aj naďalej. A požiadavka, ktorá sa týkala B335, to sa uzavrie, 718 zostane otvorené. Tiež tu máme návrh programu, vypočutia, o popieranie klimatických zmien a dohodli sme sa, že e, zoznam rečníkov potvrdí sekretariat podľa toho, či budú k dispozícii, či môžu prísť hír. Európsky účtovný dovor navrhol e, návrh SAD, aby sme pokračovali štúdii účtovného dvora o implementácii európskych pravidiel a tiež požiadavky v rámci rôzneho, aby sa otvorili petície 636. Toto sme zamietli. To je všetko, čo sme robili včera. Veľmi rýchlo, ale teda príli sme veľa rozhodnutí, takže teraz prejdeme k hlasovaniu a ja chcem poprosiť všetkých kolegov, aby nasledovali môj príklad aby si vybrali eh, svoje kartičky eh, a vložili ich do prístrojov. Takže začneme hlasovať o výsledkoch eh, rozhodnutia petičného výboru počas roku 2018. Návrh číslo 1 za, proti, zdržal sa, schválené. 2 je to hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti. Zdržal sa. Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Zamietnuté, ale pozrite sa, akým pomerom veľmi tesne. Druhá časť odpadáva číslo 3 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržal sa, schválené. 5 za, proti, zdržal sa, schválené. 6 za, proti, zdržal sa, schválené. 7 za, proti, zdržal sa, schválené. 8 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 9 za, <clears throat> proti, zdržal sa, schválené. 10 za, proti, zdržal sa, schválené 11 za, proti, zdržal sa, schválené 14 bola stiahnutá, 13 za, proti, zdržal sa, schválené 12 za, proti, zdržal sa, schválené 16 za, proti, zdržal sa, to musíme skontrolovať, otváram hlasovanie, končím hlasovanie zamietnuté rovnakou väčšinou 15 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržalo sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržalo sa schválené. 17 s ústnym pozmeňujúcim návrhom prvej časti. Hlasujeme za, proti, zdržalo sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržalo sa, zamietnuté. 19. E, áno, skontrolujeme druhú časť 18, 17 za, proti, za. Nie všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 19 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 20 za, proti zdržalo sa schválené 18 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržalo sa schválené, se. druhá časť za, proti zdržalo sa schválené 21 za, proti zdržalo sa schválené 23 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržalo sa schválené, druhá časť za, proti zdržal sa, zamietnuté, 22 za, proti, zdržal sa, musíme to skontrolovať. Pozrite sa, akým spôsobom sme to zamietli znovu veľmi tesne. 25 za, proti, zdržal sa, Zamietnuté. 26 za. Proti. Zdržal sa schválené. 24 za. Proti. Zdržal sa schválené. 27 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 28 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 29 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 31, to bolo stiahnuté, 30 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Skontrolujeme. Zamietnuté. Viac šťastia, Peter. Na budúce 32 za. Proti. Držal sa. Zamietnuté. 33 za proti, zdržal sa schválené 34 za, proti, zdržal sa za schválené 36 za, proti, zdržal sa schválené 35 za, 34 chcete skontrolovať? 34, otváram hlasovanie. Zamietnuté. 36, 35 za, proti, zdržal sa schválené. Ústny pozmeňujúci návrh k 37 za, proti, zdržal sa schválené. 38, to je rozdelené, druhá časť, prvá časť za, proti, zdržal sa schválené, druhá časť za, proti, zdržal sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržal sa, schválené. 39 za, pro, e, prvá časť za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Tretia časť za, nie, je tá odpadáva. Ideme na 42 za. Proti. To musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. K 42. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 45 za, 44 za, proti, zdržal sa, schválené, 45, áno, skontrolujem aj to, 44, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, 45 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 43 tiež e, v počastiach prvá časť za, proti, zdržal sa schválené. Kontrolujeme prvú časť. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Tretia časť. Za. Skontrolujeme druhú časť. Zamietnuté. Tretia časť za. Proti zdržalo sa schválené. 46 za. Proti zdržalo sa schválené. A teraz e, budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci by mali hlasovať. Ešte stále otvorené hlasovanie. Schválené. Ďakujem pekne. Ja som spravodajkynia, takže je to dobrý pocit. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k Kolegovia, ak niektorí z vás chcú opustiť túto sálu, tak poprosím rýchlo a potichu. Thank you. Now when people have left the room. Takže keď už kolegovia odišli, tak pôjdeme k zďovacej návštevy v Valadore v Taliansku, ktorá sa uskutočnila v decembri pred Vianocami. Beatrice Besera viedla túto návštevu a dávam vám tým pádom slovo. Gracias, Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Počkáme ešte chvíľočku a uvidíme, že či kolegovia budú mať tú láskavosť, aby sa usadili, pretože pre mňa je naozaj veľká čest, že môžem e, takto stručne zosumarizovať túto návštevu. Pani predsednička hovorí, že práve som veľmi slušne poprosila všetkých tých, ktorí nemajú záujem zostať, prosím, ticho opustite túto sálu, čo najelegantnejšie, tak aby sme už nevyzerali absurdne pred toľkými policajtami. Dobre, ale teraz už sú všetci ticho a sústredení. Môžeme teda opäť eh, pozvať Beatrice, aby pokračovala. Takže ďakujem pekne, Cecilia. Ešte chcem poďakovať aj našim eh, návštevníkom, ktorí nám dávajú taký veľký pocit bezpečnosti, pretože práve o Taliansku budeme teraz hovoriť o tejto návšteve. Je to návšteva, ktorá musím povedať veľmi úprimne. Táto návšteva bola zo všetkých návštev, ktoré som robila, zo všetkých e, misií asi tá najviac uspokojivá, najviac inšpirujúcejšia a najlepšie organizovaná. A zároveň musím povedať, že si myslím, že vidíme veľký rozdiel, čo sa týka výsledkov. Aj vidíme, čo znamenala podpora Európskeho parlamentu v konkrétnom prípade, v konkrétnom regióne, v konkrétnej krajine. Takže chcem poďakovať kolegom, ktorí ma sprevádzali na tejto návšteve, lebo urobili naozaj veľmi e, dobrý tím je tu kolega Jar, kolega Eleonora, e, ešte jeden kolega a Ana Miranda, tá tu nie je. <clears throat> Už som vás spomenul, spomenula. Ako som teda už hovorila, počas týchto dvoch dní pred vianočnou e, prestávkou na konci decembra sme boli účastníkmi návštevy vyšetrovacej e, misie vo Valedore, eh, v provinciách Biele a Berčelin, kde boli viaceré lomy a skládky, ktoré sa nachádzali v tejto zóne. Jeden základný prvok, ktorý vyplýva z tejto petície a ktorý sa týka všetkého, čo ju aj predchádzalo a takisto aj uvidíme, aké budú dôsledky. A síce, akým spôsobom eh, vlastne aká je pozícia starostu, eh, občana ktorý dokáže urobiť naozaj veľa, keď je odhodlaný, pretože starosta, starosta Alcana a Andrea Kamalo, ktorý bol aj predkladateľom petície, vyvinul obrovské občianské úsilie, e, individuálne, ale aj akademické, aj inštitucionálne. A on vlastne um, začal s veľkým nasadením, s veľkým odhodlaním mapovať a skúmať a predkladať dôkazy, pre e, náš výbor, vyjadroval sa k tomu nielen náš výbor, ale Európska komisia. A čo sa týka našej návštevy, e, tak v pondelok večer naša návšteva e, eh, 4 hodiny e, mala stretnutie s viacerými rečníkmi, kde sme práve rozmýšľali, akým spôsobom sa integrujú všetky aspekty, ktoré sú dôležité pre túto petíciu. Čiže občianská spoločnosť, vedecká, akademická a inštitucionálna komunita. E, Um, takže v tomto smere sme tu mali zástupcov miestnej samozprávy, centrálnej vlády, regiónu, ako aj eh, jednotlivých miestnych samozpráv. Snažili sme sa um, našu uh, prítomnosť vyjadriť aj eh, záujmom. Tá bola potvrdená aj účasťou zástupcu ministra životného prostredia. On sám teda neodpovedal na našu pozvanku osobne, ani nám neposlal svoju pozíciu, len poslali nejakých nižších zástupcov. Čo sa týka základných záverov, ktoré sme získali potom, ako sme na ďalší deň urobili terénnu návštevu, kde sme videli vlastne tie lomy aj skládky, videli sme, že meteorologické podmienky nám bohužiaľ neumožnili vidieť viac ale videli sme naozaj veľmi veľa z toho, čo sme mali možnosť navštíviť a mali sme možnosť pozrieť si to aj priamo na mieste v konečnom dôsledku, aby som bola stručná, pretože myslím si, že táto správa o tejto misii je dostatočne podrobná a treba si ju pozrieť, tak čo treba počerknúť je, že je veľmi dôležité upriamiť pozornosť kompetentných orgánov na nutnosť eh, byť veľmi obozretný a chrániť tieto hĺbkové vodné zdroje vo Valedore pretože to, čo sa vlastne deje s povrchovými eh, vodami, eh, má veľký alebo veľmi úzky vzťah práve so, so skladkami a s lomami. A vidíme, že je veľmi dôležité, aby miestne orgány prijali také kroky, ktoré zabránia nezvratným zmenám. Jeden záver je tiež taký, ktorý vyplýva pomerne jednoznačne z tejto návštevy a to som už um, hovorila a budem to zdôrazňovať a síce, že medziinstitucionálna koordinácia medzi jednotlivými aktérmi lokálnou, medzárodnou, um, regionálnou a národnou je nielen nevyhnutná, ale nutná. A pretože hovoríme o verejnom zdraví, hovoríme o veľkých environmentálnych rozbách a v tomto smere uh, tu bola aj neustály tlak, aby sme v tomto smere túto otázku nenechali len na jednej z týchto úrovní, ale riešili to koncentrovanie. A práve vďaka tomu, že európska, um, európska odozva bola taká výrazná, najmä v rámci smernici Bayer, bola dostatočne výrazná, výrazná tak, aby začala aj národná vláda konať. A myslím si, že netreba začať konať na novom a k novom porušeniu. A účastníci sa ale zhodli aj s predkladateľom petície a ostatnými miestnymi orgánmi, že je nevyhnutné hľadať štruktúralne zmeny, tak aby sme zabránili opakovaniu takýchto situácií do budúcnosti, vlátanie otvárania nových skládok v tejto zóne Valedora, ale v podstate kdekoľvek inde v Taliansku, ale Európe, lebo Valedora je okrem toho, že to je veľmi Eh, veľmi dobrý exemplárny príklad. Je to zároveň aj zosobnenie niečoho, čo rozhodne nie je ani lokálne, ani regionálne, ani národné. Je to niečo, čo je skôr takým zosobnením systémového problému v Taliansku. A to, čo vlastne sa, sa spája vo Valadore, je niečo, čo je typické aj pre mnohé iné krajine, krajiny v Európe a preto musíme mať veľmi silnú pozíciu. Z pohľadu nášho výboru a z pohľadu eh, správy E, ktorú predpokladám predložíme na marcovú e, schôdzu. E, máme tu odporúčanie, aby sa prijali konkrétne kroky tak na národnej úrovni, ako aj na európskej úrovni, aby sa plne aplikovali a princípy predbežnej opatrnosti. A z môjho pohľadu ako predsednička tejto misie, ako teda šéfka týmu, je dôležité, aby sme čakali čo najviac na súdne rozhodnutie, ktoré malo padnúť začiatkom februára a potom už len sledovať podobne ako navrhla včera pani Evi, aby sme preskúmali tie možnosti, že by sme v tomto mali aj, k tomuto mali aj uznesenie v pléne. A rovnako by som rada signalizovala aj to, že po tejto misii, po tejto návšteve v teréne, tak pán Kemelo mal stretnutie s ministrom životného prostredia Talianska 15. januára, teda prednedávnom. Ako záver z tohoto stretnutia aspoň teda minimálne, čo vieme zatiaľ. Čo sme mali možnosť vidieť je, že ehm, starosta bol veľmi kritický voči pozícii súčasného ministra a na druhej strane e, zamestnanci ministerstva aj oficiálna odpoveď naďalej v podstate obchádza tú národnú zodpovednosť alebo sa vyhýba tej národnej e, pozícii, ktorá by mala byť práve v tom, že koordinuje jednotlivé úrovne, preto aby sa riešili tieto problémy. A zatiaľ sa nikde nehovorí o nejakej záväznosti, aby sa doplnili európske smernice, ktoré by mali byť záväzné a môžu byť aj dôvodom pre sankcie. Myslím si, že netreba doplniť nič, e, pokiaľ sa nechcú vyjadriť kolegovia z misie. Rada by som ešte raz poďakovala za možnosť, že som bola súčasťou tejto misie a samozrejme chcem poďakovať za profesionalitu. lebo táto skúsenosť mala pre mňa, ale aj pre všetkých zúčastnených naozaj nezmernú hodnotu. Ďakujem aj ja. Beatrice, ďakujem tebe v mene výboru za to, že si zobrala túto misiu a že si to účinne viedla. Bola to naozaj veľmi dobrá delegácia, síce nie veľmi veľká, ale dobre zohľadňovala aj politické zloženie e, parlamentu. Mali sme zástupcov EFDD, EPP, aj zelených, takže, takže naozaj e, to bolo veľmi pekné zloženie, vyvážené, a veľmi sa teším na stretnutie v marci, keď budeme diskutovať aj o správe, ktorú si spomenula. Dobre, teraz eh, by som si rada vypočula komisiu. Nemáme veľmi veľa času. Eh, môžem teda priamo osloviť komisiu? Peter? Okay, ein, äh, ein, kleines, ein großes Dankeschön und eine kleine... No, všetkým by som chcel veľmi pekne poďakovať a zároveň mám aj jednu pripomienku. Ja a ďakujem veľmi pekne za organizáciu, všetko bolo veľmi dobré, už jeden a pol dňa veľmi dobre bolo všetko zorganizované, ďakujem aj šéfke organizácie, ďakujem aj sekretariátu a ďakujem aj um, predkladateľom petície za to, že to všetko bolo naozaj veľmi dobre zorganizované. Na, myslím si, že to bola taká e, cesta ako keby do minulosti, aj e, pretože vlastne riadenie odpadu tam siaha do 1970. rokov a celé povedali, že my sa tu nenecháme len tak kúpiť e, e všakými organizáciami. No, Čiže e, jednoducho niektorí tam majú taký pocit, že môžu tam znašať e, odpad a komuna alebo obec z toho mám príjmy a voči tomu vlastne bol vymyslený odpor zo strany občanov, čo je naozaj obdivuhodné. No a um, myslím si, že tu už sa mali sme túto návštevu a už mali sme aj ďalší termín následnej návštevy, čo bolo spomínané. Ukazuje sa, že ústredná vláda ako keby nie je veľmi celkom chcela riešiť e, tento problém, takže my musíme naozaj maximálne sa snažiť pomôcť ľuďom, lokálnym miestnym ľuďom, že takto ďalej to už nejde, e, pretože naozaj e, že to problém, ktorý trvá už naozaj vlastne pretrváva z minulého storočia a v podstate e, e, e, veľmi sa snaží primátor alebo starosta nájsť riešenie a Jednoducho bol, je treba strategicky akoby komunikovať či rokovať s ústrednou vládou a nájsť nejakú dobrú, veľkú koncepciu, ktorá by potom už bola konečne platná. A veľmi pekne ďakujem aj za túto dobrú správu a určite sa budeme aj s touto problematikou zaoberať v najbližšom no, legislatívnom období. A ja by som teda aj chcel požiadať aj prítomných kolegov, aj ktorí sú tu za Taliansku, že naozaj tieto základné, alebo tie základná koncepcia jednoducho musí prísť od ústrednej vlády. Jednoducho to musí prísť, tak musí tu byť taká celká stratégia. Ďakujem pekne, no už trošku nám už, e, už beží čas, tak buďte, buďte struční, prosím, kolegovia Eleonora. Ďakujem pekne, pani predsednička. A e, samozrejme musím vystúpiť k tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá. Ďakujem pekne kolegyni Besarej za jej e, spätnú väzbu, za správu. Ďakujem aj predkladateľovi petície za to, že zdôraznili túto tému, tému, v ktorej Eh, ktorej Európsky parlament kladie veľkú pozornosť, eh, ktorá je tak dôležitá a počujeme tu, vypočúvame si tu problémy, ktoré vyplývajú z tohto územia. Ja ako eh, Talianka som práve z tohto obvodu alebo z, tejto, z, tejto, z tohto regiónu pozorne sledujem túto tému a súhlasím s kolegami. Je to téma, ktorá naozaj je niečo, kde by mala súčasná vláda dávať účinné odpovede. My sa neschovávame, neschovávame si hlavu do piesku. Je naozaj dôležité, aby sme hľadali odpovede, poskytli účinné e, odpovede starostom, ktorí bojujú za svoje územie. Otázka skladovania, skladkovania odpadov je vždy veľmi citlivá a vždy veľmi zložitá. Tak v Taliansku, ako aj v celej Európe, v každej zóne je nevyhnutné, aby sme boli ambicioznejší preto aby sme našli skutočnú tranzíciu k, prechodom, od, k prechodu na obehové hospodárstvo e, tie súčasné riešenia nie sú dobré. Otváranie nových skládok rozhodne nie je želateľné a preto je bolo vhodné, aby sme hľadali nejaký iný prístup a určite sa nájdú európske normatívy, ktoré by sme mohli plne rešpektovať, to treba určite povedať. Um, predovšetkým, čo sa týka otázky uh, prirodzených geologických bariér uh, pre pre skládky. Európske pravidla sú v tomto smere veľmi jednoznačné a treba ich korektne aplikovať. No, takže toľko a ešte raz chcem poďakovať kolegyni za jej správu a teším sa aj na to, aby sme tu mali v rukách dokument, aby sme mohli na ňom ďalej konštruktívne pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tak my sme včera už hovorili o tom, že pripravíme aj um, stručné uznesenie, pokiaľ ide o v odpadu. A myslím si, že pretože toto je téma, ktorá rezonuje aj v ostatných členských štátoch, tak e, už uvidíme. Tak teraz sa sústredíme na prácu, ktorú sme urobili k samot, teda na samotnú správu a veľmi pekne vám ďakujem a budeme sa k tejto téme teda ešte vrácať. Prejdeme k ďalšej téme, to je číslo, či, bod číslo 14 tento sa týka z tých rôz, rôznych petícií. Všetky sa týkajú miestnej policie a alebo mestskej policie, obecnej policie, ktoré nepatria pod štátnu policiu, e, sú súčasťou akoby miestneho úradu a majú aj rôzne kompetencie ako národná policia. Toto je samozrejme veľmi dôležitá téma a teraz by som dala slovo Luigimu Marukimu a Francescovi Garufalovi a na 5 minút a potom ešte v závere Klaudiovi Maskelovi za, na petíciu 624. No skúste, alebo pokúste sa teda byť eh, veľmi stručný a k veci. Takže nech sa páči, nech sa páči máte slovo pán Nímaruky a pán Garufalo. Buongiorno, Príjemné dobré ráno, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, ďakujeme, ďakujeme za túto možnosť, za druhú možnosť, ktorú nám dávate, aby sme mohli vystúpiť a hovoriť o tejto téme, ktorú, ktorú zastupovali Taliansko. Sme z Palerma a z Dovína a sme tu zastúpení, tak aby sme hovorili v mene 60 tisícoch lokálnych policajtov, teda miestnej poli- zastup- eh, príslušníkov miestnej policie, ktorí ale majú zmluvu podobnú, ako majú akýkoľvek iní miestni zamestnanci miestnych e, eh, samozpráv. Máme rovnaký aj plat, ako, máme, ako majú ostatní miestni poslanci a máme všetky obmedzenia, ktoré majú aj ostatní miestni zamestnanci miestnych samozpráv. A, hoci povinnosti máme iné. A práve preto by sme chceli, aby tento výbor intervenoval a vystúpil v mene nás pred talianskou vládou, pretože týchto 60 tisíc mužov a žien si zaslúži nevyhnutné nástroje, ako majú aj ostatné policajné zložky, teda od ochranných odevov, od ochranného zabezpečenia. Mali sme napríklad len tento minulý rok sme mali dvoch príslušníkov, ktorí e, zahynuli vo výkone služby práve kvôli tomu, že na nich boli vystrelené projektily zo strelných zbraní. Takže v tomto smere je naozaj dôležité uvedomiť si, že pozícia ministra Salviniho je nesprávna. Mali by sme robiť o mnoho viac, pretože e, pracujeme vo všetkých úrovniach e, štátu, na všetkých regiónoch štátu Máme prítomnosť v teréne najviac viditeľnú, ale nemáme nástroje na ochranu. V roku 2018 bolo, uh, bolo, ďalších, uh, bolo vlastne ďalších 15 našich e, príslušníkov zradených v menšej alebo väčšej miere a muselo by im poskytnúť zdravotná starostlivosť. Takže dostávame sa k tomu, čo už zaznelo aj predtým v roku 2017 komis- týmto výborom sme vystúpili poprvýkrát, lebo sme sa snažili apelovať na, na centrálnu vládu a treba si uvedomiť, že táto téma, ktorá bola odsunutá na ministerstvo vnútra, pôsobila presne opačným smerom. Ministerstvo kodifikovalo, že my sme skrátka dobre miestni, posl- miestni zamestnanci, zamestnanci miestnej samozprávy, ktoré majú úlohu vykonávať políciu, ale Takéto niečo neexistuje v žiadnej inej krajine v Európe, ani dokonca vo svete. Tak buď sme policajti, alebo sme miestni zamestnanci. Alebo teda máme nejaké aktivity, ktoré ma, buď teda máme robiť to, čo robia ostatní policajti, alebo máme robiť to, čo robia ostatní zamestnanci miestnej samozprávy alebo to je veľký rozdiel medzi oboma týmito aspektami a práve na, na toto sa musíme pozrieť, lebo my pracujeme deň-noc, máme 24-hodinové služby a na rozdiel ostatných miestnych zamestnancov a počas posledných desiatich rokov bolo za posledných 10 rokov 60 obetí, ktorí vlastne prišli o život, ale medzi ostatnými miestnymi zamestnancami nebol ani jedna obeť. Ako je možné, že medzi jednou časťou miestnych zamestnancov je 60 obetí a medzi ostatnými eh, zamestnancami miestnej samozprávy sú žiadne obete, tak snad je tu nejaký rozdiel. My bojujeme proti mafii, my bojujeme proti zneužívaniu práva, my eh, bojujeme vždy tam, kde je riziko. Takže to sú naozaj zložité pozície miestnej policie. A od eh, roku 2005, keď pracujem v tejto, tejto, v tejto pozícii, si uvedomujem, že naozaj nevyhnutné, aby sme zvýšili povedomie o tom, aká je naša pozícia a našli odpoveď na našu, na našu otázku, pretože snažíme sa zvýrazňovať tento problém a napríklad aj tu na úrovni vášho výboru, aby ste apelovali na Taliansko, prípadne navštívili Taliansko, aby títo muži a ženy, ktorí zastupujú zákon, ktorí bojujú v teréne, ktorí presadzujú taliansku ústavu, aby boli chránení, aby neboli zneužívaní e, a aby neboli v akomsi inštitucionálnom váku, lebo nie sme dostatočne chránení, adekvátne, e, adekvátne zabezpečení, nie je to pokryté ani právne, ani nemáme v podstate žiadne špecifickú ochranu správneho režimu. Ďakujem pekne vám, pani predsednička, rovnako aj ďakujem všetkým účastníkom tohoto výboru a zvážte prosím, čo môžete spraviť. Naozaj si pevne želám, aby sme dokázali dospieť k pravde, aby sme mali aj návštevu z, ta, z vášho výboru do, pozvanú do Talianska, tak aby mohla toto preskúmať priamo v teréne a aby videla, v akých podmienkách a v akom ohrození pracuje lokálna policia. Ďakujem pekne. Tak využili ste svojich 5 minút na túto petíciu. Ešte je tu aj predkladateľ PB. Ja by som vám dal teraz slovo. OK, one minute. One minute. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A Ja chcem len zdôrazniť to, čo už hovoril Luigi Marucci. A počas všetkých týchto rokov sme nezaznamenali nejaké napredovanie, ktoré by sme mohli vidieť v našej krajine. Na rozdiel od ostatných krajín Európskej únie. Chcem zdôrazniť to, že tí prví v teréne, ktorí um, ktorí vlastne pracujú v teréne, tí prví, na ktorých sa ľudia opierajú alebo ku ktorým sa uchádzajú, je lokálna policia, miestna policia. A my sme práve tí, ktorí sme zároveň obeťou e, institucionálnej vojny medzi jednotlivými zložkami, keď vidíme, že vlastne sa nachádzame v akomsi právnom váku. Dnes sa schováva centrálna vláda pred týmto problémom, problémom, e, ktorý naráža na pomerne veľké ťažkosti. Pretože keď máme bojovať proti kriminalite v mestách a miestnych samozprávach, tam sa nerozlišuje medzi tým, kto je aký policajt a každý má rovnaké povinnosti. Nevidíme v teréne rozdiel medzi štátnou a miestnou policiou mali by sme mať tie isté práva, mali by sme mať aj tie isté e, formy ochrany, ako hovoril pán prezident. Chceli by sme vedieť, či e, talianská vláda je ochotná prebrať zodpovednosť za to, aby 60 tisíc mužov a žien e, pracovalo v teréne na celej národnej úrovni bez toho, aby sme mali akúkoľvek ochranu a akýkoľvek inštitucionálny rámec zabezpečenia týchto pracovníkov. Zhorš- naša pozícia je o mnoho horšia ako e, v prípade ostatných ozbrojených zložiek, lebo oni majú záruku, oni majú, oni majú iné formy zabezpečenia toho, že e, čo oni, tam, kde oni pracujú a vykonávajú svoje povinnosti, majú e, iné právne postavenie než my, od ktorých sa očakáva tá istá služba. Ďakujem pekne. Myslím si, že chápeme plne túto otázku prednedávnom sme o tom už hovorili a teraz ste tu späť. Takže pozrime sa, čo by sa teraz dalo urobiť. Vieme, o čo ide, chápeme túto tému. Druhá petícia, teraz 93. Myslím si, že k tomu máme PowerPoint. Príjemne predpoludne, vážený parlament, pani predsedajúca, táto petícia toto je, to, ja som už to označil, že toto je misia, to nie je len obyčajné zamestnanie, táto práca. No, miestna policia má už e, dávnu históriu, už od rímskych čias e, a naozaj je to dôkazom toho, je, že boli tam videli vigiliviári. Už teraz hovoríme o ministerstvu a v liste, ktorý bol zaslaný výborom PETI, a v liste sa hovorilo o administratívnej policii, o mestskej bezpečnosti, o pr- praktickej prítomnosti na e, cestnej sieti, o kriminálnom vyšetrovaní a podobne, ale nehovorí sa vôbec o, ochrane e, pracovníkov, pretože čo sa deje, e, miestna policia je často prvou, v prvej línii, keď treba občanovi pomôcť, takže vlastne majú rovnakú úlohu ako národná policia, znašajú rovnaké riziko a ale kolektívna zmluva e, žiaľ je úplne iná, pretože pracovná zmluva pre niekoho, kto pracuje v mestskej policii, to je vlastne, akoby tam platí súkromné právo a ľudia, ktorí pracujú v akomkoľvek úrade, e, prakticky majú rovnaké postavenie ako ako akokoľvek iný, kto je zamestnaný v mestskom úrade, či sa venuje administratíve alebo čomkom inému, pričom e, práca policajta je úplne iná, keď je práca policajt vo, v službe e, ako napríklad e, mestská policia v roku 2018 urobila 300 30 eh, zatknutí osôb. Eh, takisto policia mestská sa venuje eh, dodržiavaniu verejného poriadku a práca je vlastne verejného charakteru a tu je napríklad ja som na obrázku, keď som bol zatknúť zločinca, som musel ísť, som skončil na chirurgii. Takisto jednoducho tento, tieto pracovné zmluvy sú zlým snom pre, pre, policajtov, mest, miestných a mestských policajtov, pretože e, my, my máme nárok a potrebujeme z, také zmluvy, ktoré platia pre policajtov, pretože ak niečo sa zle udeje, tak hneď sa občania potom obracajú na e, občianské súdy a tým sa samotný policajt ocitá v nebezpečnej situácii alebo je ohrozená jeho samotná bezpečnosť. E, takže ja vlastne myslím na všetkých kolegov, ktorí v Taliansku pracujú pre, alebo zahynuli pri výkone svojej práce, ako napríklad títo e, policajti, ktorí zahynuli pri svojej pri výkone svojej služby. napríklad ďalší kolega zomrel na rakovinu, pretože e, bol vystavený toxickým látkam, keď e, vlastne pomáhal zatýkať mafiánov, ďalší eh, Románov, ktorí tiež eh, zomrel, keď ho zrazilo auto na kontrolnej stanici. Takže túto petíciu podporuje aj Lombardský región, aj Bezpečnostná rada. Takže ja si myslím, že už nastal čas, aby už sme trošku sa posunuli ďalej, zobudili sa, takže všetkým prajem všetko dobré a Boh vám žehnaj, predsednička. Bola to veľmi dobrá prezentácia, naozaj ukázala, e, že toto je absolútne neakceptovateľná situácia a v tom, čo sa v Taliansku momentálne deje, je to úplne neakceptovateľné. Teraz eh, dajme slovo Klaudiovi Mašelovi. Dobrý, dobré ráno. Som Klaudio eh, Matelo je to vedľa mňa. Ja som eh, jeden z predkladateľov petície. A som hlavný inšpektor miestnej policie v Sasvole a pracujem už mnoho rokov v, tejto, v týchto zložkách. E, vážená pani predsedníčka, E, chcem zdôrazniť, e, že zastupujeme úlohu talianských policií, ktorá je regulovaná článkom 4 z roku 1985. Treba si uvedomiť, že zložky miestnej policie plní všetky úlohy štátnej policie, ako aj ostatných e, zložiek policie, ako sú karabinieri a všetky ostatné činnosti, ktoré sa očakávajú od policie, cestná bezpečnosť, výber poplatkov, dohľadanie nad presadzovaním zákona a máme v tomto smere e, spoločnú zodpovednosť za boj proti ohrozovaniu verejného poriadku a, a spoločnosti. Máme zabezpečiť e, ochranu verejnosti pred hrozbami, pred trestnou činnosťou a aj porušovaním poriadkov v oblasti spoločenského života. A práve preto treba si uvedomiť, že existuje toľko veľa úloh od miestnej policie. Máme tu ale zároveň aj, e, keď žiadame od týchto ľudí, aby chránili verejný záujem, musíme vo verejnom záujme chrániť ich a na rozdiel od eh, karabinierov finančnej, finančnej policie, mestskej policie, eh, prístavnej policie, my nemáme takúto ochranu. A mm, treba si uvedomiť, že toto je dobrý príklad toho, že tu máme ehm, povinnosti bez práv, aj požiadavky na vzdelanie sú najvyššie, na rozdiel od zadnej časti Európe a máme presadzovať eh, právo ehm, aj zabezpečovanie dôkazov tieto aktivity, ale sú úplne závislé aj od ostatných justičných orgánov a majú kľúčový presah aj na autoritu miestnych orgánov a zložiek. No a práve preto chceme apelovať na ministerstvo vnútra, ktoré svojim vyhlásením z roku 2017 rozlišuje dve úrovne. Lokálnu a národnú úroveň policajných zložiek. A vlastne my spadáme pod miestnych starostov, a teda lokálnu policiu a máme na starosti ochranu denodenného života, ale e, máme zabezpečovať bezpečnosť a ochranu verejného poriadku, ehm, ale bez toho, aby sme mali rovnaké právomoci a aj, aj mzdové podmienky ako štátna policia. Keď sa tu hovorí o spolupráci medzi e, lokálnou a národnou policiou, máme povinný byť súčinnými ale zároveň e, nie sme rovnako zabezpečení, čo sa týka teritoriálneho nesúladu medzi lokálnou policiou a národnou policiou. A tu máme e, povinne využívať aj systémy technologickej bezpečnosti pre kontrolu e, zóny a zároveň neustále sa profesionálne vzdelávať a zvyšovať svoju kompetenciu v tomto smere e, v, z roku 2008 vstúpil do platnosti nová vyhláška, ktorá hovorí, že máme e, e, reálne využívať najnovšie technologické postupy v rámci boja proti terorizmu a trestnej činnosti, organizované trestnej činnosti, ako aj porušovaniu cestných predpisov. A v tomto smere je dôležité uvedomiť si, že všetky tieto nové ustanovenia majú veľký presah na lokálnu políciu. Ehm, právna situácia je veľmi kontroverzná a to používam len eufemizmus, e, pretože ak sa pozrieme na to všetko, čo má lokálna policia plniť, ehm, vlastne vidíme, že od kvázi obecných zamestnancov sa čakajú rovnaké úlohy ako od štátnych zamestnancov. A mnoho závisí práve od toho, ako funguje lokálna policia. Aj národná policia sa spolieha na našu e, prácu. Je to aj, e, spomína sa to aj v legislatívnom dekrete, kde sa hovorí, že, že štátna policia má možnosť mobilizovať všetky zložky miestnej policie pre súčinnosť vo svojich vyšetrovaniach a vo svojej činnosti. V tomto smere ale vidíme, že sme e, veľmi negatívne diskriminovaní a lokálna policia nemôže byť e, takýmto predmetom povinnej súčinnosti bez toho, aby mala rovnakú právnu ochranu. A toto je napadnutelné, najmä voči Národnej policie, ktorá má inú pozíciu, Eh, na rozdiel od eh, lokálnej, pozície, lo, lokálnej policie a v tomto smere naozaj dôležité, aby sme urobili všetko pre eh, plnenie štátnych požiadavok. Ďalej sa očakáva aj plná, plné implementovanie na európskej legislatívy a tie sú veľmi jednoznačné. A v tomto smere je dôležité uvedomiť si, že smernica ktorá hovorí o organizácii a rozdeľovaní, teda o organizácii pracovného času a ochrane pracovníkov a neumožňuje takúto diskrimináciu pri plnení rovnakých činností. Um, na rozdiel od e, ostatných zložiek, ktoré majú na starosti zabezpečovanie verejného poriadku. Takže v tomto smere a je dôležité uvedomiť si, že v čom je talianská lokálna policia iná, aké sú naše práva, aké sú naše povinnosti, aké je naše zabezpečenie, aké sú naše e, zmluvné zabezpečenia alebo zmluvné ochranné prostriedky. Nemôžeme e, sa pozerať na lokálnych policajtov ako iba nejakú podružnú alebo sekundárnu zložku pretože od nás e, sú veľmi úzko závislé e, plnenie e, zákonných požiadaviek a na záver mi dovolte dokončiť, že tie zmeny, ktoré boli schválené týmto parlamentom v roku 2013 a ktoré hovoria o, o právach človeka a organizácii práce a o pracovných požiadavkách, preto žiadame, aby predseda Európskeho parlamentu podrobne analyzoval toto vyhlásenie a posúdil tento porušenie etických zásad Európy, aby e, zvážil zrovnoprávnenie všetkých policajných zložiek v Taliansku a táto téma presahuje len taliansku národnú kompetenciu. My sme poslali aj talianským poslancom list v tomto znení, lebo by to znamenalo, že by sme že by mali prijať novú zodpovednosť a zároveň by mali um, zobrať na, na, na vedomie, že ide aj o bezpečnosť celého európskeho spoločenstva, lebo bojujeme eh, proti terorizmu, ktorý nemá hranice ani nemá nejaké obmedzenia. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si, že naše možnosti sú samozrejme obmedzené. Ospravedlňujem sa, že e, hovorím dlhšie, ale celé roky čakáme, aby sme mohli hovoriť e, s vami o tejto téme. Takže zatiaľ e, sú naše možnosti veľmi obmedzené. Každý vec je vystavený riziku, je vystavený ohrozeniu ehm, a v tomto smere je dôležité uvedomiť si, že my chránime viac občanov vo viac konkrétnych požiadavkách a nemôžeme vedieť, ehm, aké dôsledky to na nás bude mať veľké veci, zásadné problémy, ktoré sa dejú, sa dejú najmä v ohrození um, teroristickými útokmi, ktoré um, majú veľké presahy, môže ísť o úmrtia. Mali sme niekoľko úmrtí počas posledných rokov a v tomto smere je dôležité, aby sme si uvedomili, že tieto ohrozenia sa týkajú celej talianskej spoločnosti. Um, lokálna talianská policia uh, má v tomto smere ospravedlňujem sa, ale má znevýhodnenia pred všetkým ostatným ozbrojeným zložkám. A už budem ukončovať, pani predsednička. Je dôležité uvedomiť si, že naše skutočné povinnosti ospravedlňuje sa, hovorí pani predsednička. Ak vám máme pomôcť, vy musíte e, splniť váš rečnícky čas. My nemôžeme pomôcť, keď nebudete dodržiavať váš rečnícky čas. Aby sme mohli o tejto téme diskutovať, tak musíte rešpektovať časové limity. Pozrite, už to uzavriem, e, že naozaj silne žeráme Európsky parlament, e, aby prijali všetky nevyhnutné kroky preto, aby sme mohli zaviazať taliansku vládu, aby chránila rovnaké zaobchádzanie ekonomické aj, aj e, právne medzi lokálnou policiou a ostatnými ozbrojenými zložkami štátu. Čo sa týka pracovnoprávnych podmienok, takisto čo sa týka aj povinností tak aby sme zabezpečili väčšiu istotu a zabezpečenie nielen pre Taliansko, ale aj pre eh, Európu. A lokálna policia najlepšie pozná svoje teritorium, najlepšie pozná miestne podmienky. A eh, nikto nemá porovnateľné eh, poznatky o miestach, ľuďoch a konkrétnych miestnych súvislostiach. A v tomto smere je dôležité zhodnotiť toto vzdelanie, tieto, ten, tento prínos a pracovať za, za dôležitosť rovnoprávne týchto policajtov. Ďakujem pekne. Now let me just give a small correct. Teraz by som urobila malú opravu. Tejto petícii, táto petícia pred nami prišla e, nie pred mnohými rokmi. Boli ste tu v novembri, je to pomerne čerstvá petícia z roku 2017, čiže nedá sa povedať, že by to trvalo roky a my sme nerobili nič. A ešte jedna ďalšia oprava. E, predseda tejto inštitúcie nemá žiadne právo podľa prokovacieho poriadku do toho vstupovať, eh, pretože to spada pod eh, zodpovednosť len tohto výboru a ja sa tu snažím nájsť eh, spôsob riešenia vašej situácie. Ja sa osobne budem rozprávať s predsedom Európskeho parlamentu, ktorý je môj veľmi dobrým priateľom aj kolegom a osobne sa na neho obrátim. Všetko, čo ste mi povedali, mu poviem ale on tiež nemôže ani pre robiť viac, než robíme my tu vo výbore, takže bolo by dobre, keby ste spolupracovali s nami, keď chcete nájsť riešenie. Tak teraz by som dala slovo komisii a mám tu pani Valentín alebo pána Oskara Whitea. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj pre predkladateľom petície, že prišli a vysvetlili svoj prípad detálnejším spôsobom a naozaj je to bolo veľa, veľmi užitočné. Takisto ďakujem aj Európskemu parlamentu za zorganizovanie tohto, týchto vypočutí, pretože to je tiež jeden z nástrojov, aby sme hľadali, respektíve aby sme sa dozvedeli o obavách tých, ktorých sa veci priamo týkajú. Už komisia uznáva, akú dôležitú úlohu má eh, policajné zbory samozrejme akékoľvek v boji proti, zloči, proti trestnej činnosti a terorizmu. Ja nie som policajtom, ale div, e, naš, oddelenie pozostáva prakticky len z policajtov, ktorí boli e, vyslaní e, členskými štátmi, takže ja veľmi dobre viem, aká ťažká práca je práca policie, často v veľmi zložitých e, okolnostiach meniacom sa prostredí a podobne, takže aby som zároveň chcel vyjadriť veľké silné uznanie vašej práce a aký príspevok e, prinášajú spoločnosti policajné zbory. Komisia má za to, že e, miestna policia je veľmi dôležitá pre zlepšenie vzťahov medzi policiou a miestnymi komunitami. A na to práve je dobrá mestská policia, pokiaľ ide o prevenciu trestnej činnosti e, je veľmi dôležitá pre akúkoľvek koherentnú bezpečnostnú politiku a je tu sieť, policajná sieť, platforma členských štátov, kde si vymieňajú skúsenosti z hľadiska prevencie trestnej činnosti. A existuje tu aj toolbox, taká sada nástrojov, ktorá napomáha vzdelávaniu miestských policajtov na policajnej akadémii E, Kolegyňa, ak budeme mať ešte čas, by tiež chcela hovoriť o radikalizácii, alebo respektíve o sieti e, boji proti radikalizácii, ktorý tu, ktorú sme založili, takúto sieť v boji proti radikalizácii. No už teraz e, prejdem k samotnej téme dneška. Viete, že komisia sa stará o dodržiavanie zmluv, predovšetkým je strážkynia dodržiavanie európskych zmluv, tak ona musí prvá samozrejme plniť túto úlohu. A my môžeme len zopakovať to, čo sme povedali už predtým, že článok 72 zmluvy o fungovaní Európskej únie jasne hovorí, že komisia nemá žiaden mandát, aby zasahovala do členského štátu. Je to čisto zodpovednosť e, členského štátu, aby zabezpečoval poriadok e, a zabezpečoval bezpečnosť vo svojej krajine v súlade s e, národnou európskou legislatívou a je to potom na samotnom členskom štáte, v tomto prípade Taliansku, aby zabezpečoval zabezpečil si takým spôsobom e, orgány presadzujúce právo, ako to oni chcú, aj vrátanie zamestná, podmienok zamestnávania pracovníkov. To je všetko, čo môžem povedať z mojej strany. Ešte môžem dať slovo kolegyni. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia e, vie, že miestna policia má veľmi dôležitú úlohu a je to kľúčový partner medzi inštitúciami, ktorý sa používa, aby sa zabránilo radikalizácii extrémizmu a terorizmu, takže komisia sa opiera o sieť, e, praktickú sieť v Európe, aby sa vyvinuli, mm, šírili dobré postupy a odporúčania, ktoré bránia tejto radikalizácii. Táto sieť sa organizuje okolo 10 pracovných skupín, tu je pracovná skupina sa venuje policajným zložkám. Sú tu teda zástupcovia miestnej policie, regionálnej a národnej policie, ktoré to súčasťou zhromažďujú sa asi trikrát do roka, diskutujú medzi sebou a zúčastňujú sa aj s ostatnými expertmi z ostatných sektorov na tomto medziinstitucionálnom prístupe. Spoločne toto všetko vytvára nástroje odporúčania, ktoré sa šíria mm, všade v EÚ s cieľom bojovať proti radikalizácii a teda sú veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste jasne povedali, čo komisia môže povedať. Len stručne vám chcem povedať, že občas podľa zomlu téma spadá do kompetencie národných štátov, ale máme veľmi zaujímavé skúsenosti z tohto výboru. Občas eh, je potrebná vš- misia, niekedy eh, ide o list, niekedy telefonát eh, s ministrom či starostom a problém sa rieši. Čiže nepodceňujte tento výbor. No a teraz znovu pán Širio bude mať slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobre ste urobili, že ste počerkli dôležitosť tohoto výboru práve preto, lebo počas týchto rokov viaceré konkrétne výsledky sme mm, dosiahli v mnohých situáciách, kde sme reálne vyriešili problémy a preto som presvedčený, že talianská polícia urobila veľmi dobre, že sa obratila na tento výbor. Takisto je predseda parlamentu Tajany bol informovaný, bude informovaný o dnešnej e, diskusii a jeho úloha bude určite taká, že podporí talianskú lokálnu policiu, miestnu policiu, ktorá je to naozaj veľmi zvláštna situácia z pohľadu bezpečnosti, pretože vážna pani predsednička, keď má niekto čeliť e, trestnej činnosti, tak ten zločinec sa nemení svoje správanie podľa toho, kto stojí pred ním. Zločinec sa správa ako zločinec, bez ohľadu na to, či stojí pred karabinierom alebo pred štátnym policajtom alebo pred miestnym policajtom. Ale ak miestny policajt nie je v rovnakých podmienkach na to, aby mohol vykonávať svoju prácu ako tí ostatní, tak taká situácia je absurdná. Ja som začal svoju politickú kariéru tým, že som bol um, inšpektorom um, v miestnej policie v Piemonsku a preto poznám hodnotu a prínos týchto mužov a žien Takisto viem, v akej zložitej situácii sa nachádzajú, kde e, ministerstvo vnútra vlastne zo februára 2018 e, píše úplne jednoznačne, e, že pozrite, my sme sa obratili na ministerstvo vnútra, ktorý je šéfom štátnej policie a žiadame, aby bola uznaná lokálna policia a je zrejme, že štátna policia má problém a nechce uznať úlohu lokálnej policie. Aj tá odpoveď, ktorú nám poslali, je tá odpoveď, ktorú mal analyzovať advokát. Aj to vlastne napísala si advokát. Je to technická, právnická odpoveď, ale my chceme politickú odpoveď. A preto, aby som bol konkrétny, pani predsednička, som presvedčený, že by sme sa mali obrátiť na taliansku vládu, nie na ministra vnútra, ktorý je dôležitý, ale obraťme sa na premiéra, pretože premiér má túto zodpovednosť, politickú zodpovednosť, aby prijal rozhodnutie, ktoré sa bude uberať nejakým smerom a, uzná um, úlohu aj význam. Možno v rozmere, ktorý presahuje ministerstvo vnútra. Preto vás e, nabadám, kolegovia, aby sme napísali, aby sme poukázali na túto anomáliu, pretože to paradoxné, že máme v Taliansku 8 tisíc eh, miestnych samozpráv a tí, ktorí nás tam zastupujú, sú miestni policajti. Je absurdné, aby títo ľudia, ktorí sú v prvej línii eh, kontaktu s občanmi, aby nemali podmienky preto, aby mohli naplno robiť svoju prácu. Takisto sú tu aj aspekty eh, špecifickej právnej legislatívy, to už nespadá do pôsobnosti tohoto výboru Máme ale aj európsku legislatívu, ktorá chráni rovnosť pri zamestnávaní a tá by sa mala práve ubrať v tom smere, aby sme eh, miestnym eh, policajným eh, zložkám dali rovnaké uznanie a rovnaké uznanie, lebo v Taliansku sa tak nedeje. Nie je to aplikované. To je ďalší argument, prečo by sme mali sa priamo obrátiť. Urobme to cez výber a takisto to môžeme urobiť aj cez aj cez konanie e, o porušení európskej legislatívy proti talianskému štátu, ktorý neplní európsku legislatívu. Takže napíšme e, talianskému štátu, potrebujeme jasnú politickú odpoveď um, a nie nejakú technicko-právnu odpoveď, ktorú nám poslal minister e, vnútra. Ďakujem pekne. You're absolutely right. Máte absolútne pravdu a viete čo? dokonca ani, nie, ani nie je to e, právnická odpoveď, ktorú, vyžia, ktorú žiadame, pretože zdravý rozum môže prevládať aj u vlády. Jednoducho my žiadame o to, aby sa tu používal zdravý rozum, pretože policajti sú tu na to, aby chránili ľudí. A keď ľudia pochopia túto jednoduchú koncepciu, tak to bude jednoduchý problém na vyriešenie. Mr. Mitrofanovs. Pán Mitrofanovs. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. My sme e, obdržali odpoveď Európskej komisie dnes, že nie je to prípad e, pre komisiu, aby mohla zasahovať a všetky otázky súvisiace s bezpečnosťou musí, musia vyriešiť samotné členské štáty, ale my Musíme sa na tento problém dívať aj z pohľadu diskriminácie, a to diskriminácie jednej časti pracovníkov v verejnej sfére a nerovné zaobchádzanie um, lokálnu polic- lokálnej policii a štátnej policii. Ja som v prezentácii komisie ja som si teda vypočul e, vystúpenie e, žiadateľov a niektoré veci sú mi celkom nejasné, aká je napríklad pozícia odborov, či sú povolené odbory v Taliansku, e, v, policajných zložkách a tiež čo na to hovorí talianský parlament, aké sú argumenty, že prečo nie je možné túto otázku vyriešiť na úrovni talianského parlamentu. Ak ide čisto iba o finančné otázky alebo o zdroje finančné, alebo je nevyhnutné zmeniť množstvo zákonov kvôli tomuto. Potom ďalšia otázka je celkovo, že z čoho sa financuje vlastne e, miestna policia. Je to rozpočet obcí, ktorý alebo kto teda tvorí tento rozpočet, z akého rozpočtu sa teda platia, čo by sa stalo, ak by miestny policajt mal rovnaké práva ako štátny policajt. Isté môžeme povedať, že by možno boli lepšie chránení, ale nevieme, aké nové povinnosti budú musieť na seba prevziať a možno aké iné nové úlohy budú musieť plniť, ak by mali rovnaké práva e, ako štátne policia. Takže môj záver je nasledovný. Musíme ďalej tento prípad skúmať. Je takisto pre nás aj možné napísať ministerstvu vnútra v Taliansku. A potom ešte jedna ďalšia otázka, ak nie je možné tento problém vyriešiť na ústavnom súde v Taliansku. Je to zaujímavé samozrejme aj z pohľadu práva, práva diskriminácia a podobne. Takže ja za svoju skupinu podporujem predkladateľov aj teda mm, predstaviteľov miestnej policie v Taliansku v ich boji za spravodlivosť. Teraz tam slovo Eleonore Evi. Som si istá, že budeš stručná a k veci, aby sme to mohli ukončiť. Ďakujem pekne. Ako vždy, pani predsednička, pokúsim sa, byť, eh, pokúsim sa vystúpiť stručne. Chcem poďakovať eh, pod, eh, peti, petičnému výboru za to, že predložili na novo svoju petíciu výboru a upriamili pozornosť na túto tému, ktorá sa už príliš dlho ťahá, príliš mnoho rokov. A súhlasím s tým, čo hovorili kolegovia. Nachádzame alebo stojíme pred obrovskou diskrimináciou, ktorá je absolútne nelogická, neodôvodnená. A tu by sme naozaj mali vyriešiť čo najskôr, pretože je nepripustné, aby sme žiadali od miestnych policajtov to, aby robili všetko to, čo robia ostatné ozbrojené zložky štátu, ale pritom neboli chránení ako ostatní príslušníci ozbrojených zložiek štátu. Um, takže v tomto smere chcem pripomenúť aj to, že boli tu pokusy, e, aj hnutie, do ktorého patrím, e, e, Movimento Cinque Stelle sa snažilo priniesť konkrétne návrhy preto, aby sme eliminovali takéto rozdiely, takúto nerovnosť, ale naša vláda to nemá len vo svojom vládnom programe, ale aj v programe, ktorý sme predstavili Talianom, talianským občanom. Máme aj snahu riešiť eh, problémy, ktoré sú napríklad aj takéto eh, problém miestnej polície, lebo je to téma, ktorá bola príliš dlho opomínaná, ale zároveň sa neurobilo veľmi veľa, máme len veľmi malé kroky, bol tu nejaký eh, zákon o bezpečnosti vo viacerých bodoch sme sa snažili iba čiastočne, čiastočne riešiť túto tému, napríklad tým, že sme sa snažili zabezpečiť prístup k e, centrálnemu, e, centrálnej databáze údajov, tak aby mohla miestna policia robiť svoju prácu, čo je neuveriteľné, že doteraz nemali prístup k týmto databázam. A to stále nestačí, potrebujeme zájsť ešte ďalej, potrebujeme E, zabezpečiť, aby sme dokázali zabrániť akékoľvek forme e, diskriminácie a zároveň, aby sme dokázali e, zabezpečiť rovnoprávnenie s ostatnými ozbrojenými zložkami štátu a aby to platilo pre všetkých príslušníkov miestnej policie tak aby mohli fungovať v, plnom, v plnej slobode, v plnom, v plnom zabezpečení, lebo to je naša úloha pre nás ako občanov, pretože samozrejme vždy sme im veľmi vďační za tú prácu, ktorú robia všetky zložky policie, vrátane miestnej policie. Takže súhlasím s kolegami v tom, že by sme mali poslať list ministrovi vnútra, aby eh, eh, zobral na vedomie a začal riešiť tú tému a našiel riešenie čo najskôr. Ďakujem ešte raz predkladateľom petície za ich príspevok. Ďakujem pekne, Leonora. Má slovo Peter Jár. Ja už nechcem nič doplňať z hľadiska obsahu, pretože kolegovia už to veľmi dobre urobili a čo mňa trápi, v podstate je to skôr otázka zdravého rozumu. Už bolo by dobre dosiahnuť nejakú dohodu medzi ústrednou vládou, regionálnou správou a samotnou obcov. A tam je treba mať určité príslušné základné e, zákony alebo práva, čiže bolo by dobre napísať e, nejaký list, aký bolo možné dosiahnuť e, naozaj rozumné reš- riešenie a myslím si, že môžem povedať, že my sú tu predkladatelia druhý krát a medzi tým sa nič neudialo, to môžeme uviesť a verím, že mali by sme že by sme mali, už to pravdepodobne bude, e, už pre budúce legislatívne obdobie, aby sme zorganizovali aj misiu, teda konkrétne na návštevu, pretože ja som nespokojný s tým, že sa naozaj doteraz nič neudialo a ak by mala byť politická vola, tak by sa tento problém mal dať veľmi rýchlo vyriešiť E, predsednička. Áno, ja si tiež myslím, že takáto misia na zistenie faktov by bola dobrá. Už list, ktorý sme poslali vo februári 2018, medzi tým boli zase komunálne voľby, zase majú novú vládu pani Tojer. Tojer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte aj mne poďakovať e, e, všetkým a ľuďom, ktorí zastupujú miestnu policiu, ktorí sem prišli štúrikrát a naozaj si veľmi vážime Ehm, čo všetko robíte a v tomto smere eh, máte naozaj dobrý ťah na bránu a treba hľadať odpoveď a byť eh, vytrvalý. Máme, som rada, že máte takú veľkú vieru v európske inštitúcie, najmä aj eh, v takúto kompetentnú predsedničku výboru Um, otázka eh, je o tom, že oni majú, na, otázka nie je o tom, či majú vieru v Európu, oni majú bez, bez debaty veľkú vieru v naše inštitúcie a my musíme na to odpovedať eh, rozhodne a rázne myslím tým aj ten list, ktorý bol z februára, boli to potom voľby v marci, takže um, bol tu prechod na novú politickú garnitúru medzi tým listom a novou politickou realitou v Taliansku. Pani Evi zastupuje súčasnú vládnu stranu, ja som z Partido Demokratika a naozaj nechceme, nechceme chýbať v tomto politickom boji a v tomto smere je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si, že to nie je len minister vnútra, ktorý je šéfom policie, ale je to aj minister, ktorý má dohľad nad lokálnymi, alebo má zodpovednosť vlastne za vnútro, teda za všetko, čo sa deje eh, v oblasti bezpečnosti a, a ochrany štátu. Takže aj minister má svoju zodpovednosť za túto tému a tým pádom má aj presah na miestnu policiu. A jemu rozhodne táto otázka patrí. Ďalej, čo sa týka samotnej vlády. A, eh, áno, môžeme napísať aj premiérovi, prípadne aj parlamentu, lebo táto téma sa má riešiť aj na legislatívnej úrovni. Prezident Fico aj prezident Caselati, teda predseda Senátu aj parlamentu, by mali riešiť túto tému legislatívne, tak aby sme našli adekvátne riešenie. No a na záver, aby sme našli všetky možné e, cesty, vrátanie cesty k nášmu výboru, aby sme hľadali spravodlivé riešenia, Veľmi dobre vieme, eh, že otázka bezpečnosti a zabezpečenia miestnych poslancov, eh, miestnych policajných zložiek je veľmi dôležitá, ale vy veľmi dobre poznáte eh, všetky právne aspekty, je dôležité, aby ste vy našli nejaký, nejakú právnu cestu, tak aby aj komisia, Európska komisia mohla konať v prípade sporu proti talianskému štátu a našli nejaký prípadný právny rozpor, ktorý by sa mohol využiť. Takže je to naozaj vhodná petícia, mali by sme, ehm, mali by sme konať, aj keď my sme na konci volebného obdobia, ale možno to zaslúži aj misiu poslancov, tak aby sme dokázali upriamiť všetku pozornosť a všetku ehm, viditeľnosť tejto téme, s ktorou súhlasím, zaslúži si oveľa vyššiu vizibilitu. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým za to, že ste nás upozornili na to, že je toľko veľa policajtov, 60 tisíc eh, miestných eh, príslušníkov policie, ktorí eh, majú, s ktorými je naozaj nespravodlivo zaobchádzané. A to treba riešiť, takže samozrejme petíciu ponechávame otvorenú a zašleme veľmi, od, vyšleme veľmi otvorený, zdrojeli, ale otvorený a mm, úprimný list talianskej vláde a takisto aj kópiu zašleme talianskému parlamentu, pretože sú tam aj volení zástupcovia, ktorí pracujú v tejto oblasti. Musia vedieť, že tento list sa zaslal, alebo sme poslali. A takisto pri, by sme, berieme na vedomie, že by bolo dobré teda zorganizovať misiu na zistenie faktov, čo už bude spadať po ďalšie legislatívne obdobie. A stále platí to, čo ste povedali vy, že je to rovnaká práca a rovnaká misia bez ohľadu na to, že pod akú administratívu spadáte ako policajt. A myslím si, že mali by sme tomu takto pristupovať. A verím, že ak politická vôľa bude, tak určite bude aj spôsob um, vpred a nájsť riešenie. Ja by som predovšetkým chcela motivovať talianskú vládu, aby čo najskôr teda obnovila práva týchto 60 tisíc policajtov, policajtiek, ktorí, ktorí nemajú spravodlivé práva a aby mali rovnaké práva ako príslušníci štátnej policie. Presne toto je treba urobiť, aby sme ich teda motivovali a poukázali na to, že toto je nespravodlivé a treba e, to zmeniť. Myslím si, že toto je to, čo môžeme v tejto chvíli urobiť. Ja sa osobne o tom budem rozprávať aj s Antoniom Tajaným a e, ja som si istá, že on veľmi dobre tento prípad sleduje, pretože neregulárnosť je treba napraviť Takže dúfajme, že to dotiahneme do konca. Súhlasia kolegovia s týmto riešením. Ďakujem pekne. Ešte raz vám ďakujem, že ste pripravili túto, tieto petície a že ste využili príležitosť prísť sem do Bruselu. Teraz eh, ja vidím niečo, čo nevidíte vy a v Bruseli sneží. Takže určite to bola veľká obeď z vašej strany opustiť také krásne slnečné Taliansko a prísť do tejto, do tejto smutnej, eh, tmavej časti Európy. Takže mám teraz prajem šťastnú cestu späť k stredomorskému slnku a myslíte na nás tak, ako budeme myslieť my na vás. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Myslím, že teraz už e, nás opúšťate, tak dajme si prestávku na minútku, kým opustíte miestnosť, tak aby sme mohli potom vedovať sa ďalšej petícii. Teraz myslím, že by sme mali pokračovať, e, takže sústreďme sa na ďalší bod. Čiže to je dvojité oceňovanie e, pre um, sieťové odvetia, teda elektrínu a vodu. Čiže máme tu komisiu. Chcela by som začať čo najskôr. Patricia Gray. Uh, Prosím, predstavte váš prípad v 5 minútach. Ďakujem pekne za to, že som mohla dnes ráno prísť, aby som vám povedala, čo sa deje s našimi sieťovými odvetviami. Existujú tri tarify, rezidenčná, domáca a nerezidenčná. Rezidenčná sádzba je najnižšia a týka sa tých, ktorí žijú vo svojej primárnej rezidencii na Malte. E, domáca sádzba to sú e, sekundárne rezidencie, to je najvyššia tarifa a nerezidenčná sádzba sa netýka tejto petície. Takže rezidenčná sádzba sa uplatňuje musí sa uplatňovať, nie je automatická, čiže musíme chápať jej účel, uplatňuje sa na jednotlivcov v primárne rezidencie, ale znovu zdôrazňujem, že sa musíte o to požiadať. Nie je to automatická sádzba pre domácnosti, to je defaultná sádzba na Maltách a automaticky sa uplatňuje na všetky nehnuteľnosti s výnimkou, teda že sa uplatňuje prvá sádzba kým si teda, kým neviete o tomto procese, tak automaticky spádáte do najvyššej e, úrovne. Mm, takže toto je príklad, ktorý som uvedla. E, priemerný účel pre šesťčlennú rodinu by bolo 91 e, eur za, takú, za taký istý objem spotreby ale pokiaľ ide o tarifu domácnosti, tak tam bude náklad 155,25. To je obrovský rozdiel 63 eur 52 centov. Ročne to predstavuje 762 eur a určite súhlasíte, že toto je veľmi e, veľké dodatočné bremeno na priemernú rodinu. Väčšina ľudí e, je zhrozených, keď si uvedomí, koľko platia a ešte väčší je ich šok, keď nikto ani prenajímateľ, ani majiteľ, ani vláda, ktorá poskytuje sociálne ubytovanie, ani sieťové e, orgány samotné neinformujú spotrebiteľov o tejto situácii, aj keď sa to uplatňuje e, v rámci e, poskytovania služieb. Webová stránka poskytuje takéto informácie, ale tí, ktorí prichádzajú na Maltu, si nemusia skontrolovať webové stránky poskytovateľov ani anticipovať e, takéto obrovské rozdiely v sadzbách. Na Malte E, e, najomníci nemajú žiadne práva. To je odvážne tvrdenie, ale neexistujú žiadne regulácie. Toto je voľný trh pre všetkých a e, nájomcovia nemajú žiadnu ochranu proti takýmto postupom. Mnohí nájomníci nikdy nevidia účet za elektrínu či vodu, platia každý rok spolu s nájomných a veľmi málo kedy si môžu prečítať, e, aký je výsledok ich meračov. umetovujem si, tieto tarify môžu kontaktovať e, prenajímateľa, požiadať, aby sa zaregistrovalo ich meno e, na faktúre, ale ak prenajímateľ odmietne E, preto som vlastne aj dnes tu. Moja petícia je následovná. Každý platí to isté, pokiaľ ide o elektrínu v iných členských krajinách. Prečo? Máme tu takýto dvojitý systém e, v e, európskych krajinách, keď sa takto nedieje. Niektorí prenajímateľi ani sa netajia to skutočnosťou, že E, nemusia platiť dane a ak prenajímateľ chce, aby to bolo um, vydané proti podpisu, nájomné sa zvýši o sumu dane, ktorú prenajímateľ potom bude musieť platiť, e, keďže bude musieť urobiť príslušné daňové priznanie. Mnohí teda chápu, že keď čelíme takejto situácie, sa pokúsia um, skončiť nájomnú zmluvu a nájsť si iné ubytovanie, ktoré im umožní um, platiť rezidenčnú sádzbu ak sa nájomca bude snažiť uh, ukončiť uh, takúto zmluvu, tak takmer všetci prenajímatelia im dajú vedieť, že vlastne poruší podmienky nájomnej zmluvy a oni si potom ponechajú e, záruku, ktorá sa musí vyplatiť na začiatku nájomnej zmluvy. E, takže ak nájomca odmietne e, nebude mať takéto informácie a nebude mať prístup a nemôže platiť rezidenčnú sádzbu, tak takýto nájomca môže využiť zadné dvierka a um, urobiť svoj a požiadať sám o korektnú sádzbu. Nie je špeciálny režim, len správnu sádzbu, avšak uh, uh, je tu cena 466 eur a uh, žiadosť, ktorá stojí 50 eur. Ak toto nie je dostatočne zlé, tak potom je tu ešte 13 sumy a 50 eur administratívny poplatok. Mohli by ste to prosím ukončiť, pretože máte obmedzený čas, hovorí pani predsedníčka. Mala by som dodať, že náklady e, nájomníkov, ktorí majú e, prenajímateľa, e, ktorý sa správa zodpovedným spôsobom, registruje tých, ktorí žijú eh, v jeho nehnuteľnosti, že tu nie sú žiadne náklady, nie sú s tým spojené žiadne náklady pre prenajímateľa. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, a teraz sa obrátim na Európsku komisiu, aby nám poskytla svoj názor svoje stanovisko. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Skutočne na Malte sú odlišné sádzby a naša obava ktorá sa týka e, tej redukovanej sadzby, je, že tu nie je prístup pre európskych občanov a preto komisia otvorila mm, postup pri porušení pravidel a malské orgány teraz e, umožnili prístup k redukovanej sádzbe, došlo aj k kompenzácii e, sum, ktoré boli vyplatené pred týmto obdobím občanom a skutočne je tu teraz situácia taká, že prenajímatelia môže podpísať e, takúto, takýto formulár, ale aj nájomca môže e, podpísať F-formulár, aby sa znížila táto sádzba a to je spojené s depozitom. Nič menej nie je tu diskriminácia na základe národnosti medzi nájomníkmi, čiže nie je tu diskriminácia medzi Malťanmi a ostatnými občanmi EÚ Obe skupiny, nezávisle od ich národnosti, majú prístup k zníženej sádzbe. Jediný rozdiel e, je medzi vlastníkom a nájomcom a teda nájomník musí platiť tento depozit, e, čo je spojený s zabezpečením platby nájomného. V prípade, že teda nájomník nezaplatí faktúru, tak potom bude ťažké pre um, prenajímateľa, aby túto sadzbu, aby túto sumu zaplatil. Čiže to je taký depozit. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Zo strany kolegov sa niekto hlásil o slovo. Áno, nepoznám vaše meno. Kaj, pracujem pre DG Energy v Európskej komisii. Toto je skutočne otázka, ktorá má vplyv na legislatívu spotrebiteľov a energetickú legislatívu Eh, diskriminácia, to je ohľadom spotrebiteľov a chcem poukázať na legislatívu o energii, pretože jedna z následných otázok je, prečo sú tu dve rozličné sadzby a prečo je to legálne, keď to nie je tak v žiadnej inej členskej krajine. Podľa ruskej legislatívy regulované sadzby, sadzby, kde členské krajiny stanovujú ceny za elektrínu, tu existujú prísne pravidlá v rámci európskej legislatívy, avšak Malta má výnimku e, z týchto ustanovení, takže Malta v podstate môže stanoviť regulovanú cenu tak, ako si to želá. To sa dá vysvetliť, aj pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľ Malta, je veľmi malý izolovaný systém, čiže prijalo sa rozhodnutie, že bude lepšie, ak vláda stanoví ceny za elektrínu ako monopolné firmy. Čiže Malta e, má ten dvojtarifný systém, kde sú rezidenčné sádzby, v podstate sú pod úrovňou nákladov, je to teda dotovaná sádzba a potom je to normálna tarifa, tá druhá, ktorá sa riadí nákladmi. E, podľa európskej legislatívy toto je plne legálne preto, lebo Malta má výnimku z akejkoľvek cenovej regulácie e, oblasti energie. Druhá téma. Ako ten, kto nie je vlastníkom, môže mať takúto sázbu. To je súčasťou Európskej legislatívy energie. Spotrebiteľ musí mať možnosť mať zmluvu s dodavateľom elektríny. Toto sa zabezpečuje v, európskej leg- v malskej legislatíve. Každý, kto má nájomnú zmluvu na viac ako 3 mesiace a registruje sa ako e, primárny rezident na Malte, môže mať takúto sádzbu. Z právneho hľadiska všetko je v poriadku na Malte, aspoň teda pokiaľ ide o európsku legislatívu o energii, ale sú tu dve veci. Jedna vec je, že je to formálne tu a druhá vec, ako sa to implementuje. Má spotrebiteľ to, na čo má právo v rámci národnej legislatívy Nemôžeme zasahovať do vzťahov e, spotrebiteľov e, a dodavateľov Nám ale európska legislatíva v podstate vytvára e, nástroj na riešenie konfliktov, čiže aby sa vyriešili tieto otázky v prípade, že spotrebiteľ, niekto, kto chce mať túto sadzbu ju nemá, má vždy možnosť podať sťažnosť a uplatniť nástroj na riešenie konfliktov, regulačný orgán na Malte, čiže e, regulátor pre energetiku, e, pre elektrickú energiu a tu tento nástroj na riešenie konfliktov e, plní túto úlohu a my ako Európska inštitúcia môžeme konať v prípade, že teda tento orgán si neplní svoju povinnosť, regulačný orgán na Malte v prípade, že nekoná, môžeme konať my. Proces je ale taký, že spotrebiteľ sa musí obrátiť e, na tento nástroj riešenia konfliktov a vysvetliť, ako si tento národný orgán neplní svoju povinnosť. Ďakujem pekne, to je skutočne veľmi dobré vysvetlenie. Teraz e, Roberta práve prišla, vy ste z Malty, čiže prišli ste práve včas, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. Um, bol tu televízny prenos, na ktorom som sa zúčastňovala, takže nemohla som prísť skôr. Eh, súhlasím s tým, čo povedal zástupca Európskej komisie, eh, ale eh, predkladatelia petície sú prítomní a to ukazuje a dokazuje, že táto vec nie je vyriešená. Je to otázka férovosti. Toto očakávame akékoľvek politike, hlavne keď e, e, riešime problémy e, občanov z EÚ. Ešte veľa otázok sa musí vyriešiť, sú naďalej relevantné, takže koľko nájomníkov využíva e-formulár, odkedy sa zaviedol tento formulár, koľko nájomníkov bolo úspešných a dostalo túto sádzbu a ukoľky sa napravila táto situácia, koľko e, nehnuteľností na Malte má takúto spotrebu elektriny a vody. Toto sú otázky, ktoré musíme vyriešiť a ja som nie presvedčená, že nástroj na riešenie konfliktov alebo orgán na riešenie konfliktov vyriešil tieto otázky. Takže chcem, aby pokračovala táto diskusia. A Nechcem, aby sa táto petícia uzatvorila. V poriadku, nikto ďalší nie je e, v poriadku, takže vrátim sa k predkladateľovi petície. Veľmi krátko, minútu máte slovo. Poprosím mikrofón. 466 eur je veľa peňazí pre kohokoľvek na Malte aby zaplatil a mal právo na to, čo mu prináleží. Musíme to vyriešiť, pretože eh, F eh, formulár, toto nie je prístupné pre eh, ľudí s minimálnou mzdou na Malte. Ak teda vlastník to nechce podpísať, tak tým sa to končí. To je proste príliš vysoká suma. Je to trojtyžnený plat. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem za to, že ste zdôraznili dôležitosť toho, aby sa toto vyriešilo. Je to skutočne veľmi naliehavá otázka. Samozrejme, urobím následovné, petícia zostane otvorená a Obratíme sa na maltskú vládu, sedem, obratili sme sa na ňu 17. decembra, ani nie pred mesiacom, ešte stále čakáme na jej odpoveď. Mm, požiadali sme o informácie týkajúce sa tejto situácie na Malte. Je tu súdny prípad na Maltskom súde. Potrebujeme odpoveď a medzi tým petícia zostáva samozrejme otvorená. nástroj na riešenie konfliktov, ten je povinný v členských krajinách, neviem, či sa to využíva alebo nie. Ak nie, tak to je ďalšia vec. Momentálne ďakujem za to, že ste prišli, ďakujem, že ste osvetlili, čo sa deje a počkajme na odpoveď eh, malckej vlády. Keď táto odpoveď príde, tak budeme konať. Ďakujem pekne. Ešte stále nám sneží tu v Bruseli, ale nie na Malte, takže prajem vám bezpečnú cestu domov na váš krásny ostrov. E, teraz prejdeme k prezentácii štúdie, pokiaľ ide o rozdiely e, v spotrebiteľských produktov a Blanka Vitová má slovo. Where do we have our expert? Máme tu našich expertov, áno, prichádzajú. Hello. The floor is yours. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, mnohí z vás počuli o otázke rozdielnej kvality produktov na európskom trhu a ja tu chcem predstaviť právnu analýzu právnych regulácie dvojitej kvality produktov, tak ako to navrhla Európska komisia vo svojom návrhu z roku 2018. Otázka duálnej kvality alebo dvojitého zloženia produktov je nedávna téma. Európska únia sa začína sústrediť na túto vec v posledných rokoch pôvodne. To bola individuálna iniciatíva členov parlamentu, následne Európsky parlament ako celok a Európska komisia začali túto vec riešiť. Dvojitá kvalita, rovnako označovanie produktov v rozličných členských krajinách alebo aj regiónoch členských krajín je spojená s potravinami, avšak sú prípady odlišnej kvality alebo zloženia rozličných produktov, ako napríklad kozmetických produktov, e, produktov pre deti, komparatívne testy, analýzy obsahu produktov, označovania sa nedávno zrealizovali v laboratóriách v mnohých členských krajinách vrátane Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Dvojitá kvalita produktov môže odzrkadľovať eh, v rozličných postupoch podnikateľov. Najskôr je tu produkt zavedený na trh odložnou chuťou, zložením kvalitou alebo váhou, rovnakom obale. Všetko bez toho, že by spotrebiteľ bol jasne, transparentne informovaní o tejto skutočnosti, že toto je iný produkt, odlišujúca, má odlišné zloženie, váhu a tak ďalej. Dvojitá kvalita môže nastať, aj keď obchodník zavedie nový produkt na trh, využíva produkt, ktorý má lepšiu kvalitu, zloženie, E, napríklad vyšší obsah, vyššiu kvalitu, vyšší obsah mesa v produkte a tak ďalej, aby upozornil spotrebiteľa na tento produkt po určitom čase. Pôvodný originálny produkt je stiahnutý z relevantného trhu a nahradený alternatívnym produktom, ktorý má slabšiu kvalitu, ale rovnaký vzhľad. Spotrebiteľ je presvedčený, že stále kupuje rovnaký produkt, pretože Eh, neštuduje spojenie, eh, zloženie eh, vždy, keď kupuje takýto výrobok, aj keď si chce overiť zloženie, tak si nespomenie na originálne zloženie produktu, čiže nemá čo s čím porovnať. Toto je postupné znižovanie kvality v rámci dvojitej kvality viacero produktov obsahuje povinné informácie, ktoré to vyžaduje legislatíva v niektorých prípadoch, napríklad v prípade potravín. Tieto informácie sú ale v konflikte s celkovým vzhľadom produktu a v prípade e, zavadza praktík, ktoré sú často spomínajú v súvislosti s dvojitou kvalitou, vnímanie spotrebiteľa zohráva dôležitú úlohu. V prípade dvojitej kvality je možné povedať, že priemerný spotrebiteľ nevníma špecifické informácie, ktoré sú napísané veľmi malým písmom, ale predovšetkým celkový vzhľad produktu, ako ju prezentuje e, obchodník, hlavne pokiaľ ide o také hlavné vizuálne prvky, ktoré, um, um, ktorým venuje pozornosť spotrebiteľ, ako aj cena, ktorá má vplyv na to, či sa produkt skupí e, alebo nie. Existuje viacero právnych opatrení, ako riešiť dvojitú kvalitu produktov, obe sa týkajú um, verejnej aj súkromnej legislatíve, uh, právne dôsledky uzatvorenia uh, uh, zavadzajúcej zmluvy, etický kódex pre výrobcov alebo existujúce smernice, právne normy odporúčania v oblasti potravy na kozmetických produktov, avšak Žiadne z nich e, nevedú ku spokojivým výsledkom v rámci oblasti dvojitej kvality. E, dovolte mi v mojej prezentácie e, počerknúť tie najdôležitejšie opatrenia, právna regulácia neferovných obchodných eh, postupov eh, má za cieľ zakázať eh, postup, ktorý škodí alebo môže škodiť ekonomický záujem spotrebiteľov a môže mať vplyv na spotrebiteľa v jeho právnych krokoch. Tento zákaz sa týka všetkých etáp z vzťahu medzi spotrebiteľom a e, obchodníkom pred e, zmluvou, keď sa uzatvára takáto zmluva, alebo aj e, následne pri plnení povinností podnikateľa, keď sa tu riešia tieto neferovné, neferové postupy administratívne orgány využívajú tzv. Eh, test neferovosti, ktorý vlastne stanovuje postupne krok za krokom eh, kroky obchodníka. Je potrebné, aby sa analyzovalo to, či obchodné postupy plnia kritériá neferových postupov, ktoré sú na čiernom zozname prílohy jedna smernice. V prípade, že tento postup nesplňa akýkoľvek kritérium na tomto čiernom zozname, tak je tu druhý e, krok, ktorý sa urobí. Analizuje, či ten postup plní kritéria agresívnych e, obchodných postupov. V prípade, že takéto kritéria nie sú splnené, tak sa vyšetruje, či správanie e, alebo pozabudnutie nesplňa podmienky podmienky postupu zavádzajúceho obchodných postupu e, článku 7 e, a 8 smernice, potom správny orgán e, stanoví, či sú tieto kritéria splnené a v takom prípade sa môže analyzovať, či sa splňajú postupy obchodnej doložky v prípade, že toto nie je neférové. Súčasné právne nariadenie zavádzajúcich obchodných postupov nespomína dvojitú kvalitu explicitne a preto Európska komisia pripravila návrh, e, v rámci ktorého neferové obchodné postupy budú doplnené následným spôsobom. Obchodný postup sa bude považovať za zavádzajúci v prípade, že pokrýva marketing produktov, ktorý je identický v rovnakým produktom, ktorým sa obchoduje v viacerých členských krajinách a tieto produkty budú musieť mať značne odlišné zloženia alebo charakteristiky všeobecné kritériá pre analýzu, porušenia takýchto ustanovení, čo vidíte v mojej prezentácii tieto sa dajú zhrnúť nasledovným spôsobom. Musí mať e, faktický e, obsah, ktorý ovládza všetky e, vlastnosti a okolnosti, ktoré viedli k tej zavádzajúcej praxi. Musí takisto informovať spotrebiteľa, aby mohol prijať rozhodnutie a musí informovať aj z priemerného spotrebiteľa a musí byť informovaný tak, aby vedel, akú robil transakciu Osobitné kritéria sú marketingového produktu, identifikácia takéhoto produktu s rovnakým produktom, musí, byť, e, e, musí mať marketing tohto v viacerých členských štátoch a, a rôzne e, vlastnosti musia byť významné. Špecifické kritéria pre posúdenie duálnej kvality sú v porovnaní s všeobecnými nové smernici a preto si vyžadujú hlbšiu analýzu. Kvôli nedostatku času ja sa budem sústrediť iba na tie najkritické problematickejšie kritéria, ehm, kto si vyžaduje ešte ďalšie preskúmanie veľmi detailných eh, pri eh, sekundárnych kritérií. A kritérie je treba preskúmať v každom jednom prípade individuálnom, eh, pretože ak ako vy, na určenie rozdielu môžeme použiť alebo uplatniť rovnaké kritéria, pokiaľ ide o nedostatok uplatňovania alebo výrazné zmeny v z podmienkach. Vo všetkých týchto prípadoch výrazný rozdiel predstav vedie k tomu, že osoba v takejto situácii E, považuje určité vlastnosti alebo zloženie, že sú také dôležité a hrajú dôležitú úlohu v rozhodovacom procese. A preto môžeme uzavrieť, že výrazné rozdiely v zložení alebo vlastnostiach produktu musia byť také, že e, by môžu viesť e, k tomu, že priemerne mysliaci spotrebiteľ si kúpi produkt na, má iných podmienok, napríklad pre výrazne nižšiu cenu. Najväčšou prekážkou správnom uplatňovaniu toho článku 6 smernice však je, to by malo byť e, jasné vo výkladovej časti návrhu, konkrétne úvodné ustanovenie 44 preambulný, pretože tu e, sa zavádza výnimka, ktorá môže uplatniť neumožnosť uplatňovania alebo viesť k nemožnosti uplatňovania samotného článku 6. Tento návrh ustanovuje ďalšie kritéria, ktoré musí vziať do úvahy administratívny orgán členského štátu, keď posudzuje zavádzajúcu e, praktiku politiku, ktorá by vedla k duálnej k, kvalite a podľa mojich skúseností kompetentný orgán musí vziať do úvahy e, práva obchodníka, upraviť produkt pre rovnaké značky e, podľa geografických rozdielov, ako napríklad dostupnosť alebo sezonnosť surovín, aké sú zadefinované e, preferencie spotrebiteľov alebo podpora stratégie zlepšiť podporu predávania zdravých produktov alebo zmenu veľkosti veľkosti balení a podobne. Všetky tieto faktory, keď sa na to pozrieme detaľnejšie, nesúhlasia s vnútorným zámerom návrhu, keďže nový článok 6 má cieľ e, zakázať akýkoľvek marketing produktu, ktorý je identický s iným produktom, ak tieto dva majú výrazne odlišné zloženie. Problémom však je, že v prípade geo dvojitej kvality tých produktov, ako napríklad dostupnosť e, alebo sezonnosť e, surovín, e, preferencie spotrebiteľov alebo zdravé potraviny. Toto je vlastne hlavnou témou, prečo vlastne sa vôbec diskutuje o duálnej kvalite. Preto môžeme viesť záveru, že spomenuté legitimné, tzv. legitimné faktory v preambule smernice vlastne dávajú potom možnosť obchádzať ten navrhovaný článok 6. Takisto aj v, pri, pri teda súdneho dvora takisto sa uvádza, že sú tu sa uvádza, že legislatíva je jasná a presná pre jednotlivca, tak aby jednotlivec mu dokázal jasne identifikovať svoje práva a povinnosti a podľa toho konať. Ukončila by som dvoma odporúčeniami, keďže základným cieľom e, zmeny e, nekalých obchodných praktik a smernice, ktorá rieši teda tento problém a duálnu kvalitu potravín, je zaviesť e, právnu istotu pre administratívne orgány, ktoré budú posudzovať individuálnu kvalitu produktov. Spomenuté výnimky by nemali byť zahrnuté do e, návrhu e, preambuly, alebo ten návrh bude musieť jasne špecifikovať, že v týchto prípadoch spotrebiteľ musí byť jasne, transparentne a dôkladne úplne informovaný. Spomenutý e, pozmenujúci návrh článku 6 e, však nie je len jediným spôsobom, ako riešiť duálne e, praktiky. Najefektívnejším spôsobom by bola zmena tzv. čierneho zoznamu v prílohe 1 smernice, ktorá zavádza aj ďalšie položky na zoznam produktov, pretože keď rozšírime tieto príklady, čierne listenie, potom administratívne orgány musia e, testov, robiť tie testy, či došlo k nekalým praktikám alebo nie. A týmto spôsobom by sa zabezpečila najvyššia miera e, ochrany spotrebiteľov pred duálnou kvalitou. Ďakujem pekne, predsednička, ďakujem pekne za veľmi naozaj e, veľmi faktickú prezentáciu vecnú, robili ste veľmi dobrú prácu, veľmi pekne vám ďakujeme a táto štúdia určite bude veľmi ocenená nielen našim výborom, ale aj celou našou inštitúciou. Bude k dispozícii každému, aby si ju preskúmal a som si istá, že to povedie k zmene. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu zástupcu komisie, to je Maribol Benassi a nech sa páči, dávam vám slovo. Thank you. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne, ja by som taktiež chcela sa poďakovať za túto štúdiu aj za to, že tu bola urobená veľmi jasná analýza uplatňovania smernice o duálnych obchodných praktikách. Európska komisia naozaj bez, bez je tento prípad, alebo túto otázku e, duálnej kvality v posledných dvoch rokoch veľmi vážne a podnikla viaceré kroky. Aj pripravila legislatívny návrh. Vy ste to aj spomínali vo svojej prezentácii. Ja by som chcela zdôrazniť, že my si myslíme, že smernica o nekalých obchodných praktikách už platí na takéto zavádzajúce e, marketingové praxe, pokiaľ ide o značkové produkty. a producentov značkových produktov, takže našim zámerom bolo skôr vysvetliť veci alebo objasniť veci, pretože jedno z najdôležitejších prvokov toho z nekalých praktík je riešiť takéto praxe, keď nie sú nejaké konkrétne ehm, ťažnosti ehm, alebo keď neobsahujú, keď neobsahujú informačný leták všetko. čiže toto je to, čo vlastne je aj súčasťou tej stratégie e, samotného značkového produktu. Preto bolo to na nás, aby sme to vysvetlili v pozmeňujúcom návrhu, ktorý sme urobili k tejto smernici. E, napriek tomu si myslíme, že je naďalej nevyhnutné aby sa takéto praktiky posudzovali podobne ako ostatné zavádzajúce obchodné praktiky s rovnakým druhom testu, ktorý ste veľmi dobre vysvetlili. Nie, nie, vychádzame z toho, že obchodníci chcú obchádzať zákon. Myslíme si, že chcú aj oni mať právnu istotu, chcú presne vedieť, čo majú robiť a bolo, je pre nich potrebné aj možnosť sa prispôsobiť aj trhovým podmienkam a presne toto sme aj my navrhli v našom e, návrhu pozmeňujúcom k tejto smernici aj ten úvodný, aj to jedno úvodné ustanovenie, ktoré ste takisto veľmi dobre vysvetlili. Čiže O tomto právnom návrhu sa momentálne rokuje v rade, aj v parlamente a dnes ráno bolo hlasovanie vo výbore IMKO pre vnútorný trh, ktorý veľmi vážne berie výsledky vašej štúdie a navrhuje, že takéto praxe, alebo takáto prax by mala byť deklarovaná ako neferová, nekalá v každom prípade, alebo vo všetkých prípadoch. A je treba to doplniť, alebo keď niečo bude v prílohe, a keď už teda máme prílohu smernice, neznamená, že treba, netreba skúmať prípady, ale základná vec je, že nie je tu potreba, aby e, orgány museli dokazovať to, že pre spotrebiteľa je tu rozdiel. Toto je veľký rozdiel keď, medzi tým, keď máme prax alebo praktiku, ktorá je jasne popísaná v článku 6, alebo je to prípad prílohu. Čiže o jeden test menej niektorí musia robiť orgány presadzujúce právo. Text, ktorý bol prijatý vo výbore IMKO dnes do poludnia, bude vzaný do úvahy počas rokovaní v rade a teraz už musíme ponechať na spoluzákonodarcovi dokončiť svoju prácu a ja by som chcela navrhnúť, aby sme preskúmali aj výsledky testov, ktoré momentálne sú vykonávané e, spoločným výskumným centrom komisie, pokiaľ ide o duálnu kvalitu alebo dvojitú kvalitu potravín, pretože v podstate cieľom tohto by malo byť pripraviť spoločnú metodológiu a dívať sa na, tú, na, na trh už skutočne s objektívnymi informáciami a to aj v spoločne spolupráci s dotknutými obchodníkmi, pretože ako som povedala, že nechceme vychádzať z takej prezumcie, že obchodníci automaticky chcú obchádzať zákon. Naopak, obchodníci zákon dodržiavať chcú a chcú a čo najlepším spôsobom uvádzať svoje produkty na trh a uspokojovať svojich zákazníkov. Takže teraz e, neskôr ešte budeme mať prezentáciu GLC ehm, o tom, ako prebieha táto štúdia. And, uh, let's thank both of you. This is really something that... Ďakujem pekne. To je naozaj niečo, kedy obe inštitúcie budú musieť jedného dňa skrátka vyriešiť. A ja keď som to začala skúmať, ja som celkom dobre nerozumela, teda teoreticky áno, ale tak nejako e, potom som si, e, si v Švedsku kúpila pomarančový džús, a vypila som, bol fajný a potom som si ho dala v Grécku a bol ako, skôr ako syru, bolo tam samý cukor a menej ovocia, čiže buď si kúpite pomarančový džús, alebo syru. Malo by to byť to isté, keď ste európsky občan, malo by to byť rovnaké a keď ste aj cestujúci v EU a keď idete do inej krajiny, nemalo by vám to ako pokaziť vaše ráno. Takže veríme, že sa to bude riešiť. Veľmi pekne vám ďakujeme. Chceli by ste ešte niečo dodať? Nie? Tak môžeme prejsť teraz k ďalšej petícii. Peter Jar ešte k tomuto. Ja, ich veľmi, čo mich zumindest... Nož, Chcel by som minimálne poďakovať a myslím si, že tu, čo robíme, určite eh, je trošku niečo proti vlastne určitej arogancii aj eh, produktom. A ja som sa tiež aj nahneval, vlastne bola aká reakcia samotných výrobcov, ktorí sa obhajovali tým, že všetko je uvedené v zložení, eh, ale keď sa človek, kto už len si pozerá v maličké písmenka, kde je niečo napísané, ale zároveň, keď oni tam naozaj je. A keď povedia, že ten produkt A je v Severnej Európe e, alebo e, chutí inak ako v, niekde na juhu, na juhu Európy, tak jednoducho e, je to treba tam oznámiť. A keď niečo je napríklad, neviem, bez cukru, tak to treba napísať veľkými písmenami, že bez cukru, alebo s cukrom, alebo s čímkoľvek, nie malými písmenami. Takže ja si myslím, že je dôležité, čo tu robíme a že je treba, aby zo strany zákonodarcu boli prijaté príslušné opatrenia a jednoducho, keď niekto niečo vyrába, tak jednoducho musí jasne napísať, čo je v tom, aké je zloženie pretože e, aby tu nevznikali nejaké podozrenia a kdekoľvek na svete si budeme niečo kupovať od toho výrobku a tento, alebo výrobcu a tento produkt by mal všade byť rovnaký. Takže veľmi pekne ďakujem aj za štúdiu, aj za aktivity komisie. Na tomto budeme pracovať ďalej a verím, že aj samotní výrobcovia tejto otázke pristúpia seriózne. E, nie je to... Nie, nie je to niečo len také vedľajšie, je to otázka budovania dôvery občanov. Nož, e, a my, a, takisto aj, sa začala aj vý, diskusia vo výbore pre vnútorný trh a aj dokonca vlastne aj vieme, že keď sa to dostalo do tohto výboru, tak sa tomu začal venovať aj predseda komisie Juncker. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Palčaky. Dobre, neskôr. Pán Hervenis, nech sa páči. Máte to správne, to je iba, iba Švejdi vedia prečo to Ö. To je veľmi dôležitý zvuk, takže vážna pani predsedajúca, veľmi stručne. Myslím si, že to je dobrá situácia. My sme iba ale multiplikátorom tohto problému. Tá kľúčová vec, na ktorú chcem poukázať, je, že mali by sme to tu zachovať. Nemali by sme traumatizovať ostatné výbory, ani ostatné výbory nemali traumatizovať nás. Ja som člen výboru Envy toto absolútne spadá do ENVY výboru, keď hovoríme o potravinovej bezpečnosti. Potravinová bezpečnosť je ale veľmi komplexná téma a preto si myslím, že by sme mali zachovať túto pozíciu, zachovať túto tému vo výbore PETY. Chcem ešte poďakovať za štúdiu. Pani expertke je zamestnaná, ale myslím si, že je naozaj veľmi dôležité uvedomiť si, že potrebujeme tieto presné dátumy, presné termíny. A naozaj si myslím, že je dôležité, aby sme to odkomunikovali čo najlepšie. Jedna otázka je potravinová bezpečnosť. Druhá vec je jedno, jednotný trh. A Pani odborníčka to už spomenula niekoľkokrát a hovorím to po tretíkrát, označovanie. Môžeme hovoriť o rôznych regionálnych tradíciách alebo odlišnostiach, ale pri rovnakom balení, pri rovnakom označení rovnakého produktu na jednotnom trhu je absolútne nevyhnutné, aby aby sme mali rovnaké produkty. To musí byť posudzované podľa objektívnych kritérií a samozrejme, že to je biznis. A dať tam viac cukru alebo menej niečo iného to samozrejme musíme brať do úvahy, nemali by sme byť naivní. No a posledná vec. Myslím si, že by sme mali otvoriť túto zlúžku a zároveň by sme mali multiplikovať, mali by sme naďalej pozorne sledovať ten, tú čiernu listinu toho, toho negatívneho zverejňovania. Nie je to dobre, nepáči sa mi to, ale ako inak povzbudzovať tie pozitívne veci. Ja poznám aj pozitívne e, prípady, kde ľudia zmenili receptúry. Ale v každom prípade, v tomto prípade napríklad, napríklad Ferrero. Napríklad Ferrero zmenilo receptúru výroby na čokolády žiadne reklamy. Musíme teda nechať zachovať nielen túto petíciu otvorenú, ale aj zverejňovať dobré postupy, ale aj uh, zaradevať prípady na blacklist. Ale potrebujeme konkrétne prípady. Dobre, ďakujem pekne. Teraz očakávate ďalšiu petíciu, ktorú som chcela otvoriť. Takže poďme teraz už na tú druhú petíciu. Dám teraz slovo predkladateľovi petície. To je bod programu 17 na programe nášho rokovania, aby sme sa dotkli trošku uh, už e, podstaty. To je štúdia, ktorá bola vlastne takým východiskom. Pán Norbert Láslo Heisler, ktorý zastupuje petíciu 370 e, a Maja Manolová, ktorá je aj ombudsmanka z Bulharska. Rada vás tu vítam vo výbore. E, myslím, že máte za sebou aj PowerPoint. Každý máte, obaja máte 5 minút, nech sa páči. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! Eh, prezentációval nem készültem. Nemám pripravenú prezentáciu, ale mám pripravený prejav, takže dovolte mi v mene eh, Únie občianskej solidarity, neziskové organizácie vyjadriť poďakovanie za to, že ste prijali našu petíciu sme naozaj veľmi radi, že môžeme pozorne sledovať, ako sa táto petícia vyvíja, odkedy bola podaná 3. marca 2017. Sme radi, že taký dôležitý rozhodujúci orgán ako Európsky parlament raz za čas počúvať ziskovky a takýmto spôsobom počúva, čo hovoria občania. Radi e, vidíme, že bolo vytvorené znalostné centrum a ako občianská organizácia radi by sme reflektovali na jeho prácu. Vítame úsilie pri rozlišovaní medzi exponovanými testami a ex ante legislatívnym ehm, rámcom, ktorý má zabezpečiť harmonizované zloženie a kvalitu produktov v celej Európskej únii. Považujeme za dôležité vytvoriť takýto monitorovací systém. Stredná a východná Európa už robila svoj diel práce, najmä čo sa týka testovania. Aby som to povedal stručne, chcem zdôrazniť, že zahraničné potravinové firmy nemôžu definovať, aké sú chute a výberové požiadavky maďarských spotrebiteľov. E, vývoz, firmy, ktoré majú, e, vyvážajú potraviny, by sa nemali odlišovať od štandardov západnej Európy, pokiaľ to nebudú konzultovať s relevantnými e, orgánmi v danom členskom štáte v strednej a východnej Európe a nedostanú povolenie na odlišnosti v produktoch. Inými slovami, tvrdenia o preferenciách a, a, a tradičných chutiach, ktoré vedú k zmenám ingrediencií, produktov a receptúram by mali byť povolené len relevantným orgánom daného členského štátu. Preto potrebujeme naozaj účinný systém monitoringu a kontroly. Výrobcovia dávajú svoje produkty s tým istým označením na trh, ale s istými úpravami alebo zmenami v produkte. Preto nie je e, Nestačí len vlastne v drobnými písmenkami e, zmeniť e, alebo oznámiť zmenu produktu na obale, ale mali by sme hľadať iné riešenie. Mali by sa zmeniť aj obal, aj balenie celého produktu, nie len teda tie drobné písmenka na zadnej strane. Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby potravinársky priemysel mal neadekvátne zisky kvôli minimálnym zmenám v zložení produktov. Zmena v ingredienciách pre zabezpečenie úspory neakceptovateľná. Naša organizácia spolupracuje úzko s relevantnými zástupcami ehm, štátu, ktorí dohliadajú na bezpečnosť potravín a chceli by sme v tomto smere konať. Radi by sme nadviazali na aktivity, ktoré prijala komisia v tomto smere a radi by sme presadili aj čo najrychlejšie zavedenie zintenzívnených kontrol a systémy, o systému monitoringu. Sme zodpovední nielen za Maďarsko, ale takisto aj za celý región Strednej a Východnej Európy, lebo práve tu hovoríme o jednotnom trhu. Toto je práve jeden z tých hlavných pilierov Európskej únie a dvojaké štandardy kráčajú presne eh, proti tomuto princípu jednotného trhu. V kontexte rovnakých príležitostí by sme mali propagovať zdravú stravu a dobré vzdelávanie o potravinách. A zdravá mysel, v zdravom, zdravý, v zdravom tele, zdravý duch. A mali by sme, mali by sme sa v rámci rovnakých príležitostí zabezpečiť e, to, aby e, jednostranné alternácie alebo zmeny v štandardných produktoch bez informovania spotrebiteľov neboli e, tolerované. Musíme to považovať za falšovanie produktov alebo podvody v potravinárstve. Počítame relevantné orgány, aby e, zvýšili svoje úsilie a zabezpečili rovnakú kvalitu potravín pre všetkých občanov v Európe. Um, mali by sme v tomto smere zabezpečiť robustné pravidlá, ktoré budú chrániť spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pani Manolová, ombudsmanka Bulharska. dámy a páni, poslanci a členovia Európskeho výboru pre petície. V prvom rade mi dovolte poďakovať vám za túto možnosť, za to, že môžem vystúpiť pred vašim výborom. Dovolte mi stručne predstaviť petíciu, ktorá bola podaná v oktobri 2018. Spolu so skupinou verejných osobností bulharského života sme vám zaslali e, list, v ktorom sme upriemili pozornosť na problém, ktorý existuje v celej Európskej únii. A tieto prípady sa týkajú tzv. dvojakých štandardov v potravinách. Potraviny rovnakej značky sú umiestňované na trh e, s rozdielným zložením, rozdielnou kvalitou v rozdielných štátoch EÚ. Táto téma tu existuje už dlhodobo a bola potvrdená viacerými prieskumami, ktoré boli vykonané na národnej úrovni. Začína byť teda zrejme aj z toho prieskumu, ktoré sme tu videli, že toto je pomerne rozšírená prax, ktorá je pomerne bežná v Európskej únie ako ombudsmanka. Som presvedčená, že takáto prax eh, zasahuje do práv občanov veľmi zásadne podkopáva základné princípy Európskej únie, rovnosť občanov a princíp rovnakého zaobchádzania so spotrebiteľmi. My, predkladatelia petície, sme presvedčení, že táto prax je e, veľkou urážkou pre občanov a tvorí e, diskrimináciu, alebo teda predstavuje diskrimináciu v praxe. Bohužiaľ to nie je diskriminácia len malej skupiny občanov, to nie je len problém bulharských občanov, je to skôr problém, ktorý zasahuje aj občanov celej Vyšegrádskej skupiny, Slovinska, Chorvátska, Rumunska, Grécka. Inými slovami, ak takáto prax bude ďalej pokračovať, a budeme čeliť riziku toho, že budeme mať Európu dvoch štandardov nad rámec tých už existujúcich hrozieb e, dvojrychlostnej Európy. Podľa nášho názoru a toto e, predstavuje porušenie európskej legislatívy, najmä nariadenie 1169 o poskytovaní informácií občanom o potravinách, rovnako ako to predstavuje porušenie smernice o nekalých obchodných praktikách. Otázka dvojakých štandardov v potravinách bola kľúčovou témou počas bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie. Počas predsedníctva ako národná ombudsmanka som organizovala zasadnutie na vysokej úrovni e, Európskeho fóra. Mali sme tam ministrov a zástupcov e, viacerých krajín a inštitúcií. Na tomto fóre komisárka Viera Jourová predstavila nový e, deal, teda nový balíček ochranných opatrení bez spotrebiteľov, v rámci ktorého je otázka dvojakých štandardov jednoznačne ošetrená. A práve na tomto fóre komisárka Jourova oznámila aj koniec dvojakých štandardov v potravinách a zdôraznila záväzok Európskej únie vytvoriť úpravy, alebo teda upraviť leg- európsku legislatívu, tak aby sme sa vysporiadali s týmto problémom. Rovnako by som rada počiarkla aj tie pozitívne kroky, ktoré boli prijaté európskymi inštitúciami um, diskusia o správe a o dvojakých štandardov. Hlasovanie o tejto správe, odporúčania, ktoré boli e, zahrnuté do rokovania Európskeho parlamentu. To všetko sú veľmi dôležité veci, e, takisto aj od vyčlenenie 2 miliónov eur pre e, takéto testovanie potravín. To bolo dôležité opatrenie a takisto aj ďalšie financovanie preto, aby sme vytvorili zjednotenú a unifikovanú metodiku pre testovanie potravín. To je tiež veľmi vítaný krok, aby sme dokázali zmapovať a zdokumentovať e, tento fenomén, ako už hovorili aj e, poslanci v predchádzajúcej diskusii, niekto, jednoducho niektorí výrobcovia už prestali s takouto e, výrobou, s takýmito dvojakými štandardami, čo jasne poukazuje, že to je neakceptovateľné a Rada by som zdôraznila, že som veľmi spokojná s tým, že 9 mesiacov od toho fóra v Sofii počas bulharského predsedníctva a potom ako bol vyhlásený záujem zmeniť legislatívu, um, tak spotrebiteľský balíček, ktorý navrhla komisárka Jourová, bol predložený aj na výbore INTA. A Práve som dostala informáciu, že tento spotrebiteľský balíček bol práve aj schválený a bol eh, eh, schválený 19 hlasmi za a jedným hlasom, ktorý sa zdržal. To je veľmi dobrý krok k tomu, aby sme našli legislatívne riešenie tohoto problému. Pevne verím, že bude dosť času aj v rámci tohoto mandátu Európskeho parlamentu, aby sme <clears throat> schválili tento zákaz dvojakých štandardov potravinách. Dovolte mi takisto ešte zdieľať jednu obavu s vami a tá súvisí s tým, že legislatívny e, návrh umožňuje mierne odchylky v zložení, teda nevýrazné e, odchylky v zložení a kvalite produktov jednej značky. A e, týmto vlastne sa môže stať, že ten zákaz veľkých štandardov bude obidený. Pretože ako sa rozhodnete, že či 5% menej mlieka alebo 5% e, menej kakaového prášku v čokoládovej tyčinke je e, výrazný alebo nevýrazný rozdiel. Práve preto, dámy a páni, vážení poslanci výboru pre petície, trvám na tom, aby táto petícia naďalej zostala otvorená tak aby existoval mechanizmus pre Európsky parlament, aby sme mohli kontrolovať eh, plnenie týchto legislatívnych zmien v praxi za predpokladu, že eh, takýmto spôsobom eh, sa táto legislatíva schváli ešte počas tohto mandátu. Ja aj moji kolegovia budeme ďalej žiadať plný zákaz dvojakých štandardov a takisto budeme trvať na tom, aby existoval jeden orgán EÚ, ktorý by kontroloval tento zákaz aj sankcie, vlastne uvaloval sankcie, lebo mám pochybnosti o tom, či národné orgány pre bezpečnosť potravín budú mať dostatočné prostriedky preto, aby sa dokázali e, vysporiadať s tými obrovskými ekonomickými zaujímami v pozadí týchto dvojakých štandardov. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a ja pevne verím, že petícia zostane otvorená. Ďakujem pekne. Poďme teraz eh, k Európskej komisii. O 11.30 to musíme uzavrieť tento balíček, takže prosím všetkých veľmi stručne vystupovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja len čakám na to, aby sa zmenili slajdy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prosím, dovolte mi iba dať vám informáciu k tomu, čo už spomenula eh, ukrajinská ombudsmanka ohľadom harmonizovanej testovacej metodiky, ktorá bola vytvorená jednotným výskumným centrom a takisto aj čo sa týka prebiehajúceho, prebiehajúcej celoeurópskej testovacej kampane, ktorá bola vytvorená preto, aby sme lepšie pochopili, aký je rozsah a význam tohoto problému, údajných rozdielov v kvalite a zložení potravín. Na začiatku mi dovolíte pripomenúť vám, čo je JRC, jednotné výskumné centrum, prečo sme dostali túto úlohu. My sme vedecký orgán Európskej komisie. Naša úloha je eh, poskytovať eh, vedecké a technické eh, poradenstvo pre Európsku komisiu. My sme teda vedecká organizácia, ktorá je nezávislá od akýchkoľvek obchodných záujmov a takisto nezávislá od záujmov členských štátov. Vrátim sa teda k hlavnej téme mojej prezentácie. Ako určite viete, Jednotné výskumné centrum minulý rok vyvíjalo harmonizovanú testovaciu metodiku. Táto metodika bola zverejnená v apríli 2018. Prečo? Lebo sme zistili, že Nedajú sa ľahko porovnávať testy, ktoré boli vykonané vo viacerých členských štátoch. Dôvodom je to, že členské štáty používajú rôzne metodiky a členské štáty takisto a nám poskytovali e, rôzne výsledky, rôzne výsledkov. Niektoré robili chemické testy, iné robili senzorické testy, takže nedali sa úplne ľahko porovnávať tieto testy, ktoré robili. A preto sme potrebovali jednotné výsledky testovacej kampane a na to sme práve vytvorili harmonizovanú testovaciu metodiku. A toto je tiež nástroj, ktorý e, Európska komisia dáva orgánom členských štátoch, tak aby sme im umožnili vykonávať takéto testy na trhu a zahrnuli do vlastne do toho aj porovnávanie produktov prierezovo v celej Európskej únii, vo všetkých regiónoch a všetkých krajinách. Testovacia metodika dáva členským štátom také usmernenia toho, ako má prebiehať celá fáza alebo celý proces testovania od správneho výboru vzoriek pre pre porovnanie, produktov, aby sme porovnali jablka s jablkami a jablka s rúškami, až cez výber vzoriek, testovanie, až po výklad e, alebo teda vykladanie výsledkov testovania. Táto metodika už bola vytvorená v apríli 2018. Pardon. Teraz e, sme v tejto fáze kde sme uprostred tej celoeurópskej testovacej kampane, ale preto, ako sme sa tam dostali, museli sme si uveri, overiť, či naša metodika e, je funkčná, či reálne funguje v praxi a čo by mohlo byť, e, čo by mohli byť tie praktické problémy, na ktoré by sme mohli naraziť e, v rámci jednotlivých testovacích kampaní. Takže sme pripravili štúdiu uskutočniteľnosti pre túto metodiku. Tá sa konala od apríla do júla 2018 eh, testovali sme 64 značkových produktov z 38 eh, globálnych značiek. To nám dalo 414 vzoriek. Testovali sme to na 8 trhoch Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku ktoré boli zástupcami toho západného trhu a potom Rakúsku, Česku, Maďarsku a na Slovensku ktoré boli zase zástupcami tej stredo, stredo, strednej a východnej Európy Všetko, je, všetko bolo v MS Access Database s cieľom, aby sme to klasifikovali. My sme máme takúto klasifikáciu, takú tabulku pre e, porovnávanie, keď, sme, keď niečo hovoríme, že je identické, tak je to presne rovnaké, zloženie je presne rovnaké, aj balenie je presne rovnaké. Keď hovoríme, že niečo je podobné, sú tam mierne odchylky či už v v, pri, v, v zložení alebo v obsahu, e, napríklad veľkosť fontu alebo celková grafická podobnosť. A keď rozdielne, tak sme tam dali rôzne prísady alebo rôzne iné kvalitatívne e, e, obsahy a kvantitatívne obsahy jednotlivých prímesí. Takéto sú výsledky, na ktoré sme narazili. Takže vidíte, že v tom zelenom poli 17 produktov, teda 11 produktov, bolo presne identických. Čiže mali rovnaké balenie a aj rovnaké zloženie. Potom sme mali 19 a 2 ktoré mali rovnaké zloženie, ale buď podobné alebo rozdielne balenie. Potom v prípade na pravej strane zase vidíte, že 8, v strede vidíte, že pri 8% sme zistili, že sme mali na pravé strane sme mali identické balenie, ale rozdielne, rozdielne zloženie. Potom sme mali e, 16-percentný roh tam v, v pravom hornom rohu, My sme mali rozdielne zloženie, ale aj rozdielne balenie, čo môže byť považované za zavádzajúce. No a dovolte mi počerknúť, že toto rozhodne nie sú záverečné výsledky alebo finálne výsledky. To bolo len testy, to bolo testovanie štúdie uskutočniteľnosti. Testovali sme metodiku, senzorické testovanie nebolo zapojené do tejto fázy, čiže tento slajd sa rozhodne nedá um, pretaviť, že to je rozdiel v kvalite alebo rozdiel v zložení. Kde sa teraz nachádzame, dohodli sme sa so všetkými aktérmi, že um, aké bude vyzerať vlastne ten spotrebiteľský kôš, ktorý budeme testovať, to je 140 produktov. Požiadali sme členské štáty, aby um, ktoré, boli, ktoré súhlasili s tým, že budú zaradené do testovania. To je 19 členských štátov, ktoré to vidíte, aby sme zozbírali informácie, aby nám poskytli informácie do konca minulého roka. Dostali sme tieto informácie a teraz analizujeme e, eh, tieto informácie z tohto spotrebiteľského koša. Čo urobíme ďalej je, že urobíme e, užší výber produktov, ktoré budú senzoricky testované a budú e, produkty, ktoré sú identické v balení, ale rozdielne v zložení, že tých 8%, ktoré ste tam mohli vidieť. Potom bude uskutočné senzorické testovanie na záver budeme mať konečnú správu, ktorá bude k dispozícii. Ďakujem pekne, ak potrebujete ďalšie informácie, nájdete nás na týchto kontaktoch. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedníčka. Otváram slovo teraz pre poslancov, aby mohli vystúpiť k tomuto bodu. Pán Čaky, nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair. I think... Ďakujem pekne, pani predsednička. Situácia je veľmi jednoznačná a nie je nevyhnutné mať nejaké dlhé debaty v mene EPP. My vidíme, že máme na stole naozaj veľmi komplexnú tému, je to problém. Vidíme nejaké aktivity, ktoré vyvíja Európska komisia a Európsky parlament, ako vyriešiť tento problém. Podporíme všetky tieto aktivity, ale samozrejme sme ešte len na pol ceste. To je tiež ďalšia vec, ktorá je zrejma. Takže mm, potrebujeme nevyhnutné ďalšie aktivity, preto odporúčam, aby sme zachovali otvorené túto petíciu. A a e, treba ďalej vyvíjať nátlak na Európsku komisiu a podporovať európsky dialog, tak aby sme našli e, systemické riešenie na celoeurópskej úrovni. Ďakujem pekne. Thank you very much. Oh, if... Ďakujem pekne. Ak by všetci poslanci boli takto vecní, to by bolo super. E, Felis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, dovolte mi poďakovať pani ombudsmanke za záver jej prieskumu. A sme tu spolu aj teda zástup, zastupcami verejnej ochrankyne e, e, občanov ako poslankyňa za Bulharsko, jednej krajiny, ktorá je dotknutá, jednej z krajín, ktorá je dotknutá týmto všetkým. E, trvala by som ďalej na tom, aby táto petícia zostala otvorená. Takisto aj list um, ktoré by mal byť eh, poslaný eh, európskym orgánom, by mal byť odoslaný, tak aby sme si vypočuli aj pohľad EÚ. Ehm, a takisto potrebujeme aj eh, lepšiu formu ochrany spotrebiteľov, tak aby sme to všetko mohli prehodnotiť, aby sme to mohli zobrať do úvahy. To všetko ešte nebolo plne je to zásadný problém a pán Juncker to spomenul tiež ako vážny problém počas svojho prejavu o stave únie, takže vážení kolegovia, e, navrhujem, aby sme túto petície ponechali otvorenú. Ďakujem. Ďalej pán Nekov má slovo. Vážení kolegovia, vážená pani ombudsmanka, Ďakujem pekne. E, táto iniciatíva je tiež niečo, čo podporujem. E, Dával som na to správu v rámci výboru Agri, pozorne to sledujem, túto tému a Rád by som spomenul so spokojením, že sme sa posunuli o krok vpred. To nie je len úroveň deklarácií, teraz tu máme už aj eh, právny návrh pre zmeny v eh, smernice, doplnenie, eh, doplnenie ústavy a takisto je dôležité, aby sme tento tento prípad čo najrychlejšie posunuli vpred. Pani Manolová ma podporovala, samozrejme chceme lepšie sankcie, pretože občania predovšetkým po poslednom rozšírení alebo ostatnom rozšírení Európskej únie na toto čakali a čakali na túto zmenu už naozaj dlho. Máme tu svoje štandardy a právne predpisy v EU, ktoré musia všade platiť rovnako. Ďakujem pekne. A teraz e, má slovo pán Malenov, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som vás ubezpečiť, pani predsednička, že po tejto diskusie my budeme ešte populárnejší v Bulharsku. Toto je téma, ktorá je pochopiteľná, priťahuje pozornosť a, a je to zacielené pravdepodobne, to bude naďalej zdrojom záujmu a chcem povedať, že my nie tak často máme príležitosť povedať, že aj pred diskusiou o tejto petícii sme mali konkrétne reálne výsledky, opatrenia, ktoré urobila komisia, výbor a Európsky parlament nám ukazujú, že európske inštitúcie dokážu konať, keď sa vyskytne jasný problém, je jasne formulovaný a podporujú ho členské krajiny. Preto je prirodzené, že my chceme, aby táto petícia bola otvorená aj bez hlasovania. Je jasné, že hoci už teraz je vysoká úspešnosť. E, proces musí začať, prebehnúť a tie prvotné reakcie sa týkajú technického komplexného problému. Nemáme jasnú metodológiu, ako prekonať tento problém, ako vyriešiť a ja som rada, že Znovu môžem zdôrazniť to, že musíme nechať túto petíciu otvorenú, vyšlome posolstvo občanom, že sme jednotní spolu s nimi za ich vedcov v ich boji a dúfame, že tento postup bude pokračovať aj v ďalších prípadoch, keď diskutuje, budeme diskutovať o veciach takéhoto charakteru. Ďakujem pekne, pán Maleno, pán Kučev. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem jedinú vec dodať. Aj ja podporujem návrh ponechať túto petíciu otvorenú. Podporujem iniciatívu pani Manolovej, Európsky parlament. Európskeho parlamentu a práca na tejto petícii rieši problém, ktorý sa týka všetkých európskych občanov, e, riešenia, spoločná metodológia, kontrola by mala byť súčasťou budúcej legislatívy a ja dúfam, že spolu zákonodarcovia budú kooperatívni, aby sa táto agenta dokončila do konca tohto mandátu. Je to veľmi dôležité posolstvo, ktoré vysielame európskym občanom. Ďakujem pekne. Máme strašne málo času, pán Rope, veľmi rýchlo. A e, vy ste na konci zoznamu rečníkov. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nechcem predlžovať túto debatu. Nechcem vyvolávať dojem, že tento problém je aktuálny len v Bulharsku. Rovnaké problémy máme aj v Litve. Poznáme prípady zneužívania eh, pozície zo strany priemyslu. Začali sme o tom hovoriť pred pár rokmi a vysielame, posielame naše reakcie. Áno, petícia musí byť otvorená, až do konca musíme ísť. Označovanie musí byť adekvátne nejde len o potravinárske produkty alebo e, domáce spotrebiče, kozmetiku. Aj iné produkty sa odlišujú v jednotlivých krajinách. E, musíme túto otázku komplexne prebrať. Myslím, že to môžem zhrnúť, hovorí pani predsednička. Všetci hovoríme rovnakým jazykom. Petícia zostane otvorená Tešíme sa na výsledok z 19 členských krajín IRC a mm, teda keď prebehne príslušné obdobie, tak e, budeme mať tieto výsledky. Tiež sa domnievam, že je to dôležitý moment, kedy výbor, pre výbor IMCO, to je legislatívny výbor, hlasoval s veľkou väčšinou o balíčku pre spotrebiteľov. Ja sa domnievam, že v budúcnosti by som mohla predložiť návrh koordinátorom, aby sme mali spoločnú iniciatívu s INKO, aby sme sa pozreli na možnosť spolupráce, buď vypočutie, diskusiu, workshop, niečo, čo by osvetlilo tieto témy. To by sme mohli urobiť. A Budeme úzko spolupracovať s Európskou komisiou. Chcem poďakovať každému z vás, ktorý investoval čas a snahu a riešil túto úplne neferovú situáciu, ktorá prevažuje. V Bulharsku vidíme, že sa to týka trošku aj Litvy, nielen Bulharska a som si istá, že sa na to budeme môcť pozrieť v budúcnosti. Takže pokračujeme v tejto dobrej práci. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli. Ďakujem za eh, tým, ďakujem týmu bulharskej ombudsmanky. Myslím, že ste tu poprvýkrát. Vítajte naspäť a želám vám šťastnú cestu naspäť domov. A teraz... Let's Teraz e, prejdeme k Litve, bod 18. To je petícia 0160. Ide o polnohospodárstvo a potraviny. Máme tu pána Emantasa, pána Pranauskasa s nami. A keďže niektorí odchádzajú, poprosím vás, eh, aby ste vychádzali eh, v tichosti, aby sme mohli pokračovať v práci. Now I think it's the right moment. Please the... Myslím si, že teraz nastala tá správna chvíľa. Poprosím predkladateľa petície. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem vám všetkým. Minulý rok e, e, Litovská rada pre polnohospodárstvo a potraviny iniciovala petíciu, ktorá sa týkala diskriminácie litovských farmárov v rámci SPP. 28 tisíc e, farmárov dostáva túto pomoc a viac ako 52 tisíc eh, obyvateľov podpísalo takúto petíciu. Litva je členskou krajinou EÚ, eurozóny so všetkými právami a povinnostiami, ktoré z toho vyplývajú a občania v Litve sú eh, plnoprávnymi občanmi EÚ, polnospodári ale nie. SPP v eh, Litve eh, sa obmedzuje na 80%, nie 100%, teda eh, mm, konvergentné kritéria z roku 2014 až 2020 aj na ďalšie obdobie tu neplatia po roku 2020 Čiže volajme veci pravými ve- menami, toto je diskriminácia, tak ako ostatní občania EÚ aj litovskí farmári prispievajú na miermonie klimatických e, zmien a um, realizujú udržateľné polnospodárstvo. To tak ako to hovorí nariadenie 1307 z roku 2013. Je prekvapivé, že komisia má inú interpretáciu, odlišnú interpretáciu pokiaľ ide o príspevky, ktoré sú spojené s um, veľkosťou obrovených pozemkov alebo spočtom zamestnancov. Uh, klimatické zmeny, životné prostredie sú identické pre všetkých polnohospodárov Európskej únie. Jedine pán uh, Juncker uh, povedal, že za rovnakú prácu prináleží rovnaká pláca. To tak ale nie je v Litve o 30 nižšie príspevky oproti priemeru v EÚ. Existujú v Litve a je toto spravodlivé, že klíma a životné prostredie sú menej e, sú menšie o 30 e, konvergentné kritéria na obdobie 2014 až 2020 e, tu je 90% na úroveň a to nerieši problém rozdielov pokrytie v platbách v Litve a v ostatných pobalských krajinách a preto Európska rada 7. 8. februára 2013 rozhodla, citujem, že úroveň pladieb bude na úrovne minimálne 196 eur na hektár do roku 2020 vo všetkých členských krajinách. Nič menej komisia vo svojom návrhu nariadení, ktoré sa týka priamých pladie v roku 2014 až 2020, nebrala do úvahy závery a rady a preto v roku 2020 e, litovskí farmári budú mať nie 196, ale 166, e, teda o 20 eur menej. A takto sa rešpektujú hodnoty a dohody zmluvy o EÚ. Dohoda o prístupení z roku 2003 hovorila o 100% prostriedkov, pokiaľ ide o platby v členských krajinách v Litve v roku 2013 eh, a platby polnospodárom v Litve v roku 2013 boli iba na úrovni 144 eur na hektár a európsky priemer bol 280 eur na hektár. Takže dnes sa snažíme presvedčiť polnospodárov v Litve, že šéfovie vláda štátov eh, zlepšia tieto metódy výpočtov. Eh, litovskí farmári majú ale odlišný názor, predovšetkým po tom, čo museli čeliť manipuláciám, ktoré bránia implementácii rozhodnutia Európskej rady, ktoré sa týka 196 eur v 2020, manipulácie, ktoré znižili hodnotu klímy a životného prostredia v Litve o tretinu. Pani predsedníčka, vážení členovia tohto výboru, predseda Európskej komisie pán Juncker povedal vo svojom prejave o stave únie v roku 2017, že všetci sme si rovní, nemôžu byť eh, zamestnanci druhej triedy. Aj my chceme povedať, že ani plnohospodári druhej triedy nemôžu byť Litovčania vás žiadajú, aby ste venovali pozornosť tejto situácii o priamých platbách, ktoré sú nižšie a rozdiele, e, alebo teda deformácii spravodlivej súťaže. Chceme, aby výbor PETI využil všetky prostriedky k dispozícii a neignoroval e, problémy, ktoré sme identifikovali. Aké sú naše ciele? Predovšetkým finančný balík na rok 2020 by mal zlepšiť priame reálne platby na úrovni 196 eur v Litve

poľnohospodárske postupy, ktoré sú venované e, klíme a životnému prostrediu, by mali byť rovnaké v Litve. E, Plat, priame platby v Litve by mali dosahovať európsky priemer do roku 2020 bez prechodných období. E, litovskí farmári nemôžu tolerovať takéto zanedbávanie. Litovskí poľnohospodári ho už nebudú tolerovať. My urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme upriamili pozornosť na tento problém. Ďakujem pekne. Ďakujem ďakujem aj za dodatočné odpovede, ktoré ste poslali eh, po tom, čo bolo jasné stanovisko komisie. Teraz sa obratím na Európsku komisiu. Charlotte Sout. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem aj predkladateľ petície za vysvetlenia. Dobré ráno všetkým. Takže komisia už reagovala písomne na mm, časti petície a tu sa domnievam, že e, nadviažem na to, čo povedal e, predkladateľ petície a to sú kľúčové prvky našej reakcie. Musíme rozlišovať dve série veci. E, prvá je, že z politické diskusie o alokácii podpor medzi členskými krajinami a druhá séria otázok sa týka implementácie toho, na čom sa v minulosti do, dohodli a, a implementáciu. Čiže pokiaľ ide o prvú časť, návrh komisie na výročný finančný rámec rok do roku 2021 až 2027 je teraz na stole, momentálne sa o tom diskutuje, e, zákonodarcovia o tom diskutujú a tieto návrhy pokrývajú ďalšie kroky konvergencie v právnych platbách a v prospech litovských polnospodárov. Návrh e, tiež vytvára rovnovahu medzi týmto silnou požiadavkou pre ďalšiu konvergenciu a potrebou vyhnúť sa excesívnym škrtom v akýchkoľvek iných členských krajinách litovské stanovisko, pokiaľ tento návrh. To sa odzrkadľuje aj v tom, čo sme počuli od predkladateľov petície, požiadavky na vyššie priame platby. Eh, je známy komisii, alokácia priamých platieb a tieto otázky e, ďalšej konvergencie e, sú určite súčasťou prvkov, o ktorých zákonodarca bude hovoriť a bude riešiť ďalšej práci, pokiaľ ide o kompromis e, finančného rámca po roku 2020. Takže Teraz sa dostávam k druhej sérii otázok. Tá sa týka implementácie e, dohôd o národnej alokácii. Takže tu sa pozrieme na doho- prístupovú dohodu, priame platby v nových členských krajinách e, na 10-ročné obdobie na jednej strane, na druhej strane externá konvergencia priamých platí medzi členskými krajinami. O tom sa rozhodlo v jazyčnom finančnom rámci roku 2014 až 2020. Niekoľko prvkov vyzdvihnem, aby som e, doplnila to, čo sme už písomne poskytli e, v rámci predošlé SPP, kde o podporu priame platby Alokácia e, sa netý, nebola rozdelená podľa e, konkrétnych súm na hektár. Národné alokácie boli spojené s e, predošlou podporou, ktorá bola zasa prepojená na kompenzácie z znížených cien, ktoré tam existovali predtým, čiže SPP plus podpora na báze znížených cien a kompenzácie inými prostriedkami ako cenovými. Takže keď sa pozrite na túto podporu v každej členskej krajine, ak to prepočítate e, platbou na hektár, tak máte rozdiely a tieto rozdiely medzi staršími členskými krajinami a novými, to je prirodzené pre tento systém. A dovolte mi podotknúť, že tieto rozdiely medzi členskými krajinami sa netýkajú len to, čo by sme mohli nazvať e, nové a mm, staré členské krajiny. To sú rozdiely medzi všetkými členskými krajinami a toto je výsledok SPP, tak ako to bolo dohodnuté a prepracované. Preto úroveň podpory na hektár sa nedá použiť na predkladanie sťažností a na doplnenie podpory v nových členských krajinách. sa dostávam k externej konvergencie priamých platieb v členských krajinách e, v rámci súčasnej SPP, teda obdobie roku 2014 až 2020 <clears throat> táto konvergencia prebieha, takže princíp konvergencie, ktorý bol vyrokovaný, bol e, preložen, alebo teda sa pretlmočil do národných prealokácií na celé obdobie, na každý rok preto, aby to odzrkadľovalo princíp konvergencie, takže tieto, táto národná prealogácia sa e, v rámci 13.08 z roku 2013 bola schválená parlamentom a radou čo sa deje potom. V priebehu rokov v Litve Litva sa rozhodla, e, že e, sa to rozhodla plne v súlade s možnosťou v rámci tohto nariadenia. A potom ďalšia vec, ktorá sa tiež stala e, v oblasti polnospodárstva, že teda tá plocha sa zväčšuje, čo je samozrejme pozitívny signál, keď si zoberiete národné prealokácie, ktoré sú v nariadení definované a keď to e, pretavíme do rozvoja vidieka, keď to prepočítame, tá rovnaká úroveň podpory pre počítaná na hektár bude mierne nižšia. A to sa týka každého členského štátu v rovnakej situácii, keď sa teda z priamých pladie presunú peniaze na rozvoj vidieka. Myslím si, že je dôležité, aby sme nemiešali tieto dôsledky e, tak, ako tieto balíky boli vyrokované a schválené parlamentom a radou. Myslím si, že tu by som sa zastavila a vrátim sa k prvému bodu e, návrhu SPP na nasledujúce obdobie. Je na stole, e, prebiehajú diskusie o alokácii priamých platieb e, a celkových objemoch priamých platieb, ktoré budú k dispozícii v rámci SPP v ďalšom období po roku 2020. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Toto je skutočne veľmi vhodné načasovanie. Teraz je otvorené SPP. Rokuje sa o tom, čiže môže to byť ceným vstupom do týchto diskusí pán Rope. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, jednoznačne diskutujeme o tom veľmi intenzívne. A ja sa domnievam, že problémy musia byť vyriešené bez meškania, pretože niektorí ľudia už zbierajú podpisy a myslia si, že ich práva boli porušené. Musíme poďakovať eh, týmto 52 tisícom Teraz vás už počujeme, hovorí pani predsednička. Poprosím vás, aby ste zopakovali, čo ste povedali, pretože sme nič nepočuli. Ďakujem, pani predsednička. Dúfam, že teraz už tlmočenie je v poriadku. Zopakujem, čo som práve povedal. Ďakujeme tým, ktorí zozbierali podpisy a ktorí sa domnievajú, že ich práva boli zanedbané alebo porušené. 52 tisíc uh, prevádzkovateľov, uh, to je veľa, možno je to polovica všetkých litovských farmárov. A ak by nebolo takejto iniciatívy, náš výbor a ostatné podobné štruktúry ktoré diskutujú o tejto petícii, by nemali svoj dôvod existovať. Táto petícia musí byť otvorená, e, pretože ja sa domnievam, že takéto diskusie budú pokračovať aj e, teda ešte dlho Podarilo sa nám dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Toto konštatujeme v kontexte viacročného finančného rámca, ale nie je to dostatočné. Uh, pobaltskí farmári nie sú dostatočne konkurencieschopní a polnohospodárstvo v Pobalti nie je dostatočne konkurencieschopné v porovnaní s so ostatnými krajinami, preto naši farmári majú oveľa viacej ťažkostí, aby e, umiestnili svoju produkciu, a keď e, priame platby sú nižšie, ceny sú tiež nižšie a to spôsobuje problém prežiť. Z takéhoto dôvodu musíme požadovať priame platby, ktoré budú priateľné. A bude tu lojalnosť v týchto platbách. Táto otázka musí byť vyriešená, ale akým spôsobom ju vyriešime a za akých podmienok? Som... Už, už končím. Myslím si, že pobaltskí farmári požadujú veci, ktoré sú rozumné. Európska rada prijala rozhodnutie, ktoré hovorí, že priame platby musia byť na úrovni európskeho priemeru. V roku 2013 konštatujeme, že tomu tak ešte stále nie je. keď e, členovia e, pobaltských parlamentov návrhli vyriešiť tento problém, tak e, počuli sme odpoveď. A síce, že toto sú problémy spojené s Brexitom, že teraz nemáme čas riešiť takéto veci, <clears throat> ale to nie je pravda. Existuje veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týka práve tejto oblasti. Ja som tým spravodajcom v jednej z takýchto otázok a preto by som chcel vás požiadať, aby táto petícia bola otvorená, pretože sa týka Európy. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja podporím túto petíciu. Nie, no, len kvôli tomu, že Litva je našou e, krajinou, prečo toto podporujem, ale naozaj e Litovčania sú našimi najbližšími bratmi v regióne Baltického mora. Ale keďže naši farmári v Lotyšsku prakticky sú v podobnej situácii v porovnaní s farmármi z tzv. starých európskych krajín. A je tu stále ešte veľký rozdiel medzi pozíciou farmára, pokiaľ ide o priame platby medzi starými a európskymi štátmi a tzv. novými Ja by som chcel hovoriť o jednej veľmi dôležitej alebo dôležitom sociálnom dôsledku takejto diskriminácie farmárov. Isté, dnes sme si vypočuli zástupcu Európskej komisie a máme istú nádej, že v blízkej budúcnosti dôjde k určitým kompromisom a ku konvergencii priamých platieb v rôznych krajinách EÚ. Hm, ale ako rýchly tento proces bude, ten proces približovania si to, za týchto platieb, pretože v súčasnosti náš vidiek vymiera, ľudia z vidieku utekajú, a vzťahujú sa do veľkých miest alebo niekam do zahraničia. A je to kvôli chudobe. Moja dedina je 12 kilometrov od hranice z, Litvy, s Litvou a pred 20 rokmi e, v tejto dedine bolo asi 25 domov. Teraz už len v piatich ešte žijú ľudia. Ostatné, ostatní odišli do väčších krajín väčších miest. E, Isté e, aj v rámci kohezného programu bolo sľúbené, že sa vybudujú cesty a aj v, Litovsk- v Litve, aj v Lotyšsku, ale vieme, že keď sa nič nezmení na vidieku za 10-20 rokov, tak to nebude príjem nebude stačiť na podporu takýchto ciest, pretože ľudia odtiaľ odchádzajú a nie je tam dostatočný počet daňových poplatníkov. Takže ja navrhujem, aby sme túto petíciu ponechali otvorenú, napísali list Európskej komisii, položili otázky, ako rýchlo dojde k tomuto približovaniu priamých platieb. Je aj naša úloha a tiež je možné, alebo je to na nás, aby sme urýchlili tento proces čo najviac. Predsednička, ďakujem pekne teraz, keď už naozaj nemáme čas, ja to uzavriem. Ako som povedala, viacročný finančný rámec, o tom sa diskutuje. Maximum, čo môžeme teraz urobiť, je ponechať otvorenú petíciu a požiadať výbor AGRI, ktorý je legislatívnym výborom tejto snemovne, aby pripravil veľmi presné stanovisko k tejto téme. Potom sa to dostane na stôl aj v, C, v C, CCE, kde som ja aj predsedníctva, tam budeme tuto riešiť. A, a ja viem, že aj dokonca predkladateľ petície je spokojný. Ja som spokojná, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Pozdravujeme vás vo vašej krajine. A teraz prejdeme k ďalšej petícii. Predsedničke vypadol mikrofón. Teraz pôjdeme do Talianska, petícia číslo 205 a chcela by som pozvať pána Luigiho Gardiniho, aby sa ujal slova. Buongiorno tutti. Príjemné dopoludne vám všetkým, som Luigi Cartini z Občianského združenia pre zdravie a životné prostredie. Ďakujem pekne pani predsedničke za to, že nás pozvala otázka formaldehydu a je, že podľa nariadenia Európskej únie 605 roku 2014 je považované za, za karcinogén 1B. Predstavuje riziko podľa známych meraní Globálna produkcia formaldehydu podľa posledných odhadov je niekde na úrovni 2, eh, 22 eh, miliónov tón, pričom eh, v Európskej únie je to um, veľká časť tohto podielu v našej zóne v provincii Mantua. Zhruba v regióne 60 km sa vyrába takmer 12 všetkej európskej produkcie formaldehydu pričom tento vlastne znamená e, veľké riziko pre incidencie. Pre túto výrobu sa využíva obrovský objem e, chemikálií s vysokou, vysokým stupňom toxicity. Počas posledných rokov firmy, ktoré produkujú formaldehyd, e, hľadali alebo sa snažili rešpektovať jednotlivé environmentálne normy, ale E, stále sa zdá, že to nie je dosť. Nejako to nepostačuje preto, aby sme zabezpečili e, starostlivosť o zdravie. A najmä je to zdravie detí, ktoré častokrát e, vdychujú tieto výpaly, vý, vý, výpary, má to aj dopad na celkovú populáciu, ohrozuje to budúcnosť pre všetkých. Um, vedecké štúdie, ktoré prebiehajú v prestížnych vedeckých časopisoch, uskutočnené aj katedrou epidemiológie Univerzity vo Verone, doktorom Alessandrom Markonem, takisto epidemiologickým observatóriom a um, centrom z Valpadany dokázali, akým spôsobom tieto výpary uh, spôsobujú dopady na celú populáciu, aký to má dopad na celý región Lombardie a že formaldehyd pri aj nízkych dávkach, ale vysokej frekvencie môže viesť k vysokej incidencii e, rôznych respiratórnych ochorení e, u detí a zároveň môže spôsobiť aj zmeny v kmeňovom zložení DNA. E, ide o nezvratné zmeny, ktoré môžu predstavovať prvú fázu karcinogenézy a od momentu, keď, je, keď bol formaldehyd klasifikovaný ako karcinogenná látka, ktorá je riziková pre človeka, neboli predržené kroky, pretože dáme, aby vo Valpadane boli pridané nevyhnutné kroky. Dostali sme aj niektoré dáta, ktoré pochádzajú z roku 2006 až 2015. Týka sa to profilu, zdravotného profilu občanov tohoto regiónu a to je konfrontované zároveň aj so zónou, ktorá spadá. To sú provincie Kremona a Mantona z týchto e, meraní je zrejme, že vidíme tu aj e, štatisticky relevantný nárast jednotlivých indikátorov zdravia, prevalencie karcinogénnych ochorení a respiratočných ochorení a to v celej populácii. Takisto je tu vyššia prevalencia respiračných ochorení vo veku 0 až 14 rokov, miera spontánnych potratov z dôvodu respiračného chorenia. Takže máme tu nové poznatky, ktoré by mali byť doplnené aj k vedeckým faktom, ktoré by mali byť aj vlastne rešpektované, keďže ide o orgány, ktoré sú akreditované na medzárodnej úrovni. Ide o nepopierateľné fakty. A chcem pripomenúť, e, že firma Pomponesco zaznamenala aj zvýšené e, atmosférické koncentrácie oveľa vyššie než napríklad v New Yorku, v veľkých metropolách takisto aj nedávne výsledky, ktoré boli publikované v štúdii doktora Maria Franciniho, čo bolo financované pre organizáciu na prevenciu nádorov a robil mu formaldehy, monitorovanie formaldehydu vo vodách a vo vzduchu ehm, v celom povodí mm, rieky a zaznamenal eh, navýšenie formaldehydu v povrchových vodách. Takisto boli prevýšené aj koncentračné limity pre využívanie um, tejto vody v pôdach. Okrem toho tento formaldehyd eh, je eh, zaznamenaný aj v mnohých, alebo sa nachádza v zvýšených mierach aj v spalovniach, um, keďže dochádza k zvýšenému spalovaniu takýchto, eh, sadrok, takýchto drevotrieskových panelov. Takže v tomto smere dochádza k ohrozeniu verejného zdravia. Žiadame, aby e, boli, boli znižené tieto limity a aby boli prijaté konkrétne kroky, predovšetkým tak, aby sa ochránila tá najcitlivejšia, najzraniteľnejšia populácia, teda deti, ale aj pracujúci v týchto firmách, ale aj celá populácia. Takže e, aby boli prijaté okamžité kroky a sprísnené limity ohľadom prístupných limitov vypustenia týchto plynov do atmosféry, ktoré by mali byť menej ako 0,2 mg na kubický meter a zároveň eh, by to malo byť eh, podľa rozhodnutia UE 15-2009, eh, ktoré vyplýva z nariadenia BAT. Zároveň mali by znižené limity pre individuálnu expozíciu na základe údajov, ktoré sú dostupné vedeckej literatúre a mali by byť nahradený formaldehyd inými látkami, ktoré sú menej škodlivé a to do konca roka 2020 Zároveň by sme mali prijať aj účinné rozhodnutie, implementáciu rozhodnutia EÚ ohľadom limitov BAT. Takéto drevotreskové panely by mali sprísať prísnejšie kritéria, takisto čo sa týka ich spracovávania odpadov a takisto aj legislatíva, ktorá platí pre chemické látky v priemysle. A ďalej nariadenie z roku 1996 90, roku 2006 REACH, ktoré redefinuje tieto nové limity a zavádza povinnosť nahrádzať v rôznych článkoch výrobného reťazca nekarcinogénnymi látkami a to do konca roku 2019. Ďakujem vám pekne za pozornosť. minutes, now it's So let's turn to the European Commission and find out uh, if, and in particular, just... Ďakujem pekne, takže ja by som teraz eh, chcela povedať, že úloha Úlohou Európskej chemickej agentúry bolo zbierať všetky informácie a posúdiť eh, to mieru vystavenia a to malo byť dokonca, dokončené do januára 2019. Udialo sa to a tiež e, e bola to aj príloha 15, tiež mala byť posúdená v januári 2019. Mohli by ste sa teda toto sústrediť na tieto dve veci? E, muchas gracias. E, Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne aj petičným, petičnom výboru za ich otázku. Musím byť veľmi stručný, odkážem teda konkrétne na tú poslednú otázku, ktorá tam zaznela. Samozrejme, príloha 15, ehm, ktorý je návrhom pre reštrikcie na základe nariadenia REACH, ehm, e, ktoré hovorí o povolovaní a obmedzovaní, tak to bolo vlastne e, dokončené Európskou chemickou agentúrou ECHA a toto skúmanie bolo dokončené, to bude dokončené 31. januára. Tieto informácie budú zverejnené 30. januára. Môžem potvrdiť, že toto skúmanie bolo dokončené a tam je zatvorené s tým, že obmedzenie e, je nevyhnutné ako najlepšie opatrenie pre ochránenie ľudského zdravia pred rizikami z formaldehydu, ktoré je emitované e, z rôznych spotrebiteľských produktov a e, podvažuje sa za základný zdroj expozície využívanie lepidiel, ktoré sú používané pri tvorbe nábytku, ako napríklad drevotrieskové panely. aby som bola stručnejšia, chcem informovať, že tento návrh navrhuje, aby sa jednotlivé produkty pre spotrebiteľské využitie, ktoré presahujú niektoré koncentrácie nad prípustné limity, aby títo boli obmedzené to je súčasť harmonizovaného opatrenia pre celú Európsku úniu, ktoré okrem iného má chrániť aj e, pred dovozom takýchto, dovo, takýchto materiálov, ktoré môžu obsahovať na látky a zároveň to týka ďalšieho e, sledovania, ako náhle ECHA zverejní tento výsledok, sa to bude zaslané e, výborom jednotlivých chemických agentúr to sú vlastne e, výbory pre analýzu rizik a pre socioekonomické posúdenie dopadov, aby posúdili celú túto tému a zároveň aby e, prijali stanovisko, ktoré bude rozslané výboru s návrhom zákazu alebo redukovania limit. E, očakávaný, to očakávaná časová lehota jeden rok. Za jeden rok teda dostaneme tento návrh od ECHA, aby sme to zavrhli a v tomto smere na základe tohoto bude komisia konať, navrhne obmedzenie pre členské štáty a toto e, potom vlastne následne moji kolegovia z odboru životného prostredia potom doplnia aj túto odpoveď. Vážená pani predsednička, ženy poslanci, dámy a páni, príjemne predpoludne. Čiže ja by som doplnil ešte, čo povedala kolegyňa z eh, TG pokiaľ ide o tieto obmedzenia a uplatniteľnosť smernice o priemyselných emisiách, o ktorej eh, spomínal aj predkladateľ. Takže EÚ prijala závery, závery, pokiaľ ide o najlepších dostupných technikách a tu tie nové pravidlá, ktoré obmedzujú emisie formaldehydu, zatiaľ ešte nie sú v platnosti. E, stávajú sa povinnými od 24. novembra tohto roku. To znamená, od tohto dátumu všetky firmy, ktoré vyrábajú e, drevené panely alebo preglejky, budú musieť e, splňať podmienky, ktoré boli ustanovené v týchto záveroch BAT. Samozrejme, že orgány nemusia čakať do 24. novembra, môžu už revidovať povolenia a zabezpečiť, aby povolenia, ktoré tieto firmy majú, boli v súlade e, s týmito závermi BAT. E, toto je výroba drevných panelov a pokiaľ ide výroba samotného formaldehydu, EU tiež prijíma e, vykonávacie predpisy, e, pokiaľ ide o emisné limity v produkcii formaldehydu. To je záver veľký, k, veľkým chemi, chemickým látkam vo veľkých objemoch z roku 2017 a tieto závery budú e, alebo vstúpia do platnosti od um, 20. júla 2021. Takže isté orgány, keď chcú, môžu skúsiť uplatňovať eh, predpis ešte pred eh, týmto dátumom a potom, keď to bude, bude to eh, platiť pre miligramy na kubický meter. Samozrejme, že keď toto keď sa používa formaldehyd ako organické rozpúšťadlo pri povrchovej úprave dreva, emisná smernica ustanovuje limit na 2 mg emisí na kubický meter a toto sú predpisy, ktoré platia. A už len záverom tieto smernica o priemyselných emisiách uvádza, že kompetentné orgány musia uvažovať Eh, alebo aj o neustálých podmienkach eh, aj v, v prípade veľmi silného znečistenia. To znamená, že musia eh, posúdiť orgány, že či tie hodnoty by nemali byť prísnejšie, pokiaľ celé prostredie je znečistené. Čiže ak tieto orgány to tak neurobia, a v prípade výrazného znečistenia sú ďalšie ustanovenia v smernice o priemyselných emisiách, ktoré umožňuje jednotlivcovi alebo mimoriadne, organizácii obratiť sa na súd, obratiť sa na domáci, e, teda Národný súd a alebo príslušný orgán požiadať, prečo tento, toto povolenie nebolo aktualizované, e, keďže došlo k výraznému znečisteniu. Takže existujú určité spôsoby alebo prostriedky, ako môžu jednotlivci hľadať nápravu v takomto prípad, konkrétnom prípade. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem. Teraz otváram priestor pre poslancov. Mám Eleonoru Evi. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička a nachádzame sa pred situáciou, ktorá je veľmi špecifická, pretože e, signatári poukazujú na všeobecný problém používania formaldehydu, ale to je veľmi konkrétny problém, ktorý sa týka jedného teritoria, teda jednej oblasti v Mantove kde vlastne na 6 kilometroch vlastne v horizonte 6 kilometrov sa vyrába 12% všetkého formaldehydu v Európe čo je situácia naozaj veľmi znepokojivá aj e, z pohľadu toho, aké dopady to má a bolo to zdokumentované epidemiologickými štúdiami z posledných rokov a takisto aj e, z pohľadu environmentálnych škôd e, vo vode a vo vzduchu. A takže ďakujem pekne z petičnému výrobu, výboru za to, že to sem poslali, za to, že využili nástroj petície, aby nám signalizovali takýto veľký problém, všeobecný aj lokálny, a takisto som spokojná s tou odpovedou, ktorú sme dostali od komisie, pretože vo veľkej miere sa to práve uberá tým smerom, ktorý sme očakávali. Je to otázka starosti o životné prostredie občanov. Um, chápem, že máme obmedzený počet aktivít, ktoré môžeme použiť, čo sa týka využívania spotrebiteľských tovarov, produkty, ktoré my všetci v Európe využívame, na ktoré sme zvyknutí v celom teritoriu únie, napríklad čo sa týka nábytku, ale takisto aj čo sa týka napríklad nových limitov, ktoré by mali byť platné pre spalovanie eh, rôznych produktov v spalovniach a v prípade eh, nebezpečných látok, takže zavedenie prísnejších limitov je základné, malo by to byť spravené čo najskôr a súhlasím s komisiou, že eh, žiada si to čo najrychlejšie kroky aj na strane talianských orgánov, čo sa týka delikátnej situácie, ktorá je v Mantove, tu by som navrhla, aby e, tie zistenia, ktoré predstavujú alebo predkladajú e, signatári, aby tieto boli odoslané e, komunám, teda miestnym samozprávam v teritoriu, najmä tým, ktoré sa nachádzajú v blízkosti chemických tovární, ktoré produkujú formaldehyd a vlastne tovární, kde sa vyrába drevotrieska a zároveň v e, celému regiónu Lombardy, aby sme to mali vlastne preto, aby zaviedli do praxe a implementovali rozhodnutie, ktoré e, súvisí s nedávnym rozhodnutím a nebolo už účinne implementované a to sa týka prípustných emisných limitov a takisto aj treba to poslať ministerstvu životného prostredia, ktorý by mal byť informovaný o tom, čo sa deje na európskej úrovni. To by sme mali spraviť z dvoch dôvodov. Predovšetkým e, Mali by sme zabezpečiť výrobnú transformáciu výrobných postupov, lebo v teritoriu, e, ktoré, o ktorom teraz hovoríme, kde je viacero rôznych firiem nemôžeme, terminali- nemôžeme penalizovať alebo, alebo diskriminovať tieto firmy na úkor iných. Takže treba zaviesť limity, ale zabezpečiť transformáciu výrobných procesov a nové dáta by nám mali pomôcť, aby e, tí, ktorí podnikajú, podnikali zároveň čo najkorektnejšie, preto aby nerobili škody na ľudskom zdraví. A samozrejme to musíme robiť aj pre deti a budúce generácie, lebo tie dáta, ktoré vyplývajú z týchto štúdií, by nás naozaj mali nútiť zvážiť, e, čo robíme s veľkým zmyslom pre zodpovednosť, aby sme chránili zdravie budúcich generácií. Ďakujem pekne. Thank you very much. Mitrofanovs. Ďakujem pekne, pán Mitrofanov. Ďakujem, pani predsedajúca. Pred tromi rokmi bola klas- sa zmenila klasifikácia formaldehydu a z- v zozname nebezpečných látok e, vo vzťahu k rakovine. A bolo to zmenené aj aj pre, predpokladaný účinok, ale tento formaldehyd sa využíva v rôznych e, produkciách e, aj pre výrobu drevených panelov. Prečo? Lebo je to lacná látka, je dobre známa z hľadiska technológie. A krok v náhrade alebo hľadaní náhrad za túto látku sa zastavil, pretože európske inštitúcie nie sú dostatočne aktívne v tom, aby tlačili na priemysel, aby našli technológiu a nahradili formaldehyd inou látkou možno, že drahšou, ale možno by to nebolo také škodlivé pre zdravie. Takže občania alebo ľudia, ktorí sú vystavení tom, tejto látke aj počas procesu, musia byť chránení čo najskôr. A prípady týkajúce sa formaldehydu zatiaľ nemajú takú akoby tú slávu, ako má azbest, ale neznamená, že to je malý problém. Počet klinických prípadov a osobných e, e, e tragédií sú dramaticky realistické a sú tu aj dôsledky pre budúcnosť e, alebo pre budúcu generáciu, ehm, ktoré budú dotknuté tou, touto nebezpečnou látkou. Myslím si, že máme všetky dôvody, aby sme podporili návrhy a požiadavky v tejto petícii. Prvá požiadavko, prvou požiadavkou tejto petície je e, prísniť e, limity na emisie a tieto musia byť v korešpondencii s BAT, najlepšími dostupnými technikami, aj na báze vykonovacieho rozhodenia číslo 2000, z roku 2015. A tam sa uvádza, že komisia uvádza, že kontinuálne monitorovanie zatiaľ nie je bežnou praxou v európskom priemysle. Myslím si, že treba e, naozaj, dôkazov už máme dosť. Predsednička, ďakujem pekne. E, viem, že teraz pre, máme málo času a viem, že sekretariat dal naozaj veľmi veľa bodov na program ale žiaľ nie je možné dať e, nejakým spôsobom tento, túto schôdzu rozšíriť ani dať mu viac možností e, sa vyjadriť. E, rečník, áno, ale stačí, keď to ponecháme otvorené. Predsednička, áno, ja ešte dám slovo dvom posledným rečníkom. Čiže ja už len zhrniem, čo urobíme. My to ponecháme otvorené, pošleme list do Lombardie, pošleme aj stanovisko, budeme žiadať výbor Envy o stanovisko a potom budeme v úzkom kontakte s Európskou komisiou, pretože veci sa iste posúvajú aj v tejto otázke. Je to otvorená otázka. A v podstate by sme to mali vidieť ako vynikajúci príležitosť eh, využitia veľmi dobrej spolupráce medzi dvoma inštitúciami. Takže prepašte, že som e, stratila, že som nedala slovo všetkým rečníkom. Musíme ísť ďalej. E, ešte mám, už máme len 10 minút s tlmočníkmi. Je tu ďalšia petícia. E, hlasí sa rečnička, ale predsednička hovorí, že žiaľ nedostanete slovo, lebo už je času. Juan Sose Asensio González Juan Jose. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Volám sa Jose Asensio González. Som e, súčasným starostom e, malej dedinky Avanzas, ktorá má e, populáciu koncentráciu troch ľudí na kilometr štvorcový. Som rád, že môžem byť v jednom z európskych centier moci. Zastupujem 25 občanov, aby ste vypočuli a možno reagovali na náš najväčší problém. Depopulácia Pochádzam z autonómneho regiónu, ktorý je najväčší v Španielsku, Castilla y León. Je to región, ktorý je väčší ako e, Portugalsko, trikrát väčšie ako Belgicko. Predstavte si, že 80% celého nášho územia má populačnú koncentráciu menej ako troja ľudia na kilometr štvorcový. Tak je to e, Castilla y León. A nie je to preto, že by tu ľudia historicky neboli, ale je to práve preto, že od 50. rokov 20. storočia toto vidiecké územie bolo e, vyľudňované a ľudia odchádzali. A s týmto všetkým sme prichádzali nielen o ľudí, ale o poznatky, e, životný štýl, tradičnú výrobu. Stratili sme život vo všetkých aspektách, aspektoch života. A toto pokračuje aj ďalej žijeme vo veľmi zložité a ťažké situácie. Dalo by sa povedať, že možno ľudia teraz spomenú, že to je problém a začnú to riešiť, ale čím menej nás tam je, tým menej je tam lekárov, učiteľov, tým menej verejných služieb a v horšej kvalite. Napriek tomu všetkému Castilla Elon má nádhernú krajinu s krásnym prostredím. Je to vynimočné prostredie, kde sa spája atlantické a stredomorské eh, klimatické pásmo. 25 celého nášho územia je vyhlásenie v rámci siete Natura 2000 e, práve vďaka obrovskej biodiverzity, ktoré tu máme. A práve preto, ako úžasné dedičstvo e, e, kultúrneho a prírodného dedičstva, a rovnako ako strácame populáciu na vidieku, strácame aj biodiverzitu. A toto kultúrne a európske dedičstvo je zaradené do rôznych programov a má tam aj budovanú turistickú infraštruktúru z Castilla y León je to program, v rámci ktorého chceme minúť 26 miliónov eur, ktoré pochádzajú najmä z Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej investičnej banky a má to byť sieť vyhľadní, ktoré majú byť tvorené 14 rozhľadňami a práve preto chcem vystúpiť pred výborom PETI z toho nasledujúceho motívu. Je dôležité, aby sa tento projekt zastavil a na základe plnenia o smerníc o ochrane e, európskeho európskej, e, európskeho kultúrneho a prírodného dedičstva. Je to jediný spôsob, ako môžeme chrániť túto kultúrne a prírodné bohatstvo. V rokoch 2000 6 až 2018 bola naplánovaná veľa projektov, ktoré mali byť realizované, ale neboli realizované. To zahrňa aj e, sieť, Euro, e, sieť Natura 2000 a neboli realizované žiadne oznámenia Európskej komisii ohľadom toho, aké projekty tam budú robené. Takisto sa neplní smernica o, sie, o sieti e, Natura 2000 z technického pohľadu, keďže neboli konzultované e, verejné e, zložky, miestne zastupiteľstva a neboli nejako informovaní ani majiteľia týchto lokalít, kde majú byť takéto prvky infraštruktúry inštalované. Nikto nebol informovaný, dochádza k porušeniu pravidiel o ochrane biodiverzity a životného prostredia, len preto, aby sa míňali peniaze, ktoré sú určené na turizmus. Ale to je turizmus, ktorý je absolútne neudržateľný a v mnohých prípadoch aj nekontrolovaný a tým sa neplní pravidlo 3a o pravidloch udržateľného rozvoja v prípade siete Natura 2000. Nová infraštruktúra má obrovský vizuálny dopad zároveň sa takýmto spôsobom porušujú normy o verejnom priestore a porušujú sa aj pravidlá ochrane území Natura 2000. Nejako sa nezlepší život miestnej populácie, nejako sa nezachráni úpadok miestnej populácie ani ekonomicky, ani sociálne, ani udržateľne a nedôjde k participatívnemu zapájeniu týchto ľudí dojde iba k ďalšiemu odľudňovaniu vidieckého prostredia. Potrebujeme iné opatrenia, infraštruktúru, vzdelávanie, prístup k práci alebo pitnej vode. A vidíme, že nevyhnutné alebo akútne verejné prostriedky sú presvané do nedôležitých a nepodstatných oblastí. Na záver, potrebujeme, aby bol zastavený tento program turistickej infraštruktúry z chunty Castilla y León, lebo takýmto spôsobom sa ďalej e, urychluje a uľahčuje vyľudňovanie nášho regiónu a potrebujeme, aby sme v tomto smere e, presadzovali turizmus, ktorý e, bude rešpektovať európske normy, lebo tento nejako nerešpektuje ani prírodu, ani životné prostredie. A zároveň je dôležité, aby sme si uvedomili, že sa nachádzame na dôležitej križovatke na vrátanie spôsobu, ako budeme chrániť naše e, prírodné bohatstvo a musíme dávať zdroje tam, kde reálne potrebujeme. Lebo tých 400 projektov, ktoré boli zatiaľ podporované, tie sú len na to, aby boli napríklad zabezpečené, eh, aby, aby sa eh, dodávala vysokokvalitná hovedzina do, eh, potravinových produkt, do, do potravín, tak to rozhodne nie je krok, ktorý zabezpečí napríklad ochranu pitných vôd. A práve preto sa tešíme z tohto programu, ale je dôležité, aby bol korektne uplatňovaný, bez utajovania a tak, aby sme zároveň konzultovali všetky kroky a všetky nástroje ochrany s ľuďmi, ktorí v danom regióne žijú. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo Európskej komisii. Myslím, e, že ešte nám tlmočníci poskytnú niekoľko minút, e, navyše 5 minút, dúfam, že nám poskytnú a pokúste sa ale byť veľmi stručný až minimalistický. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem pekne aj predkladateľom petície za to, že ehm, vyvinuli toto úsilie. Komisia analyzovala Ehm, e, podklady v tejto správe. V každom prípade musíme oznámiť, že ehm, nedostali sme dostatočné informácie ohľadom obsahu tohoto plánu infraštruktúry, ani sme nedostali um, dostatočné informácie o tom, aké ide o, o aké plány v infraštruktúre ide a akým spôsobom to zasiahne do infraštruktúry v sieti Natura 2000 a takisto sme nedostali žiadne informácie o tom, či boli rešpektované e, legislatívne požiadavky z európskej legislatívy, napríklad či bol predložený plán pre e, posúdenie strategického dopadu tohoto plánu a v každom prípade každý jeden z týchto projektov e, či bol predložený aj na posúdenie dopadov, na verejnú konzultáciu, takisto aj na dopady, aké to bude mať na sieť lokalit Natura 2000, podobne ako to žiada smernica o biotopoch. Um, takže v dôsledku tohoto všetkého komisia v dôsledku nedostatku informácií nemôže e, konať ani nemôže e, ďalej e, prešetrovať túto petíciu, keďže nemá dosť informácií. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz um, slovo pani Albion. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem poďakovať predkladateľom petície za to, že priniesli túto otázku do Európskeho parlamentu za ich boj za ochranu prostredia v Castile León. A ako už hovoril zástupca komisie, Ehm, neviem, či mám dostatok informácií o tomto projekte. Tento projekt je celý zakrytý nejakým, nejakou obskúrnosťou a nemáme dosť informácií ani lokálne orgány nemajú tieto informácie, ani nikto iný nemá informácie o tomto projektu. Nikto nevie, aké sú dotknuté územie, aké fondy budú využené, e, využité na tento prostriedok. Ani nevieme, aké, v aké fáze realizácie tento projekt, takže si myslím, že najprv musíme posúdiť toto. Najprv musíme brániť e, právo na informáciu, aby občania a občianky mali právo na prístup k informáciám a čo môžeme navrhnúť je to, aby ehm, sme poslali možno nejaký list, aby nám boli tieto informácie zaslané, keďže ich nemáme a ak ich nemá, tak aby ich mala Európska komisia. Po druhé je to otázka účasti. Nedostatok informácií. To spôsobuje to, že nebola účinná, e, účinné zapojenie jednotlivých dotknutých entít. Musíme takisto brániť aj teda tieto záujmy a musíme žiadať, aby boli poskytnuté dosadnuté informácie, aby sa občania mohli zapojiť do verejnej konzultácie, aby sa mohli vyjadriť takémuto projektu. No a na záver je to otázky, otázka právnej podstaty, lebo teda nebolo tu z informácií, nebola tu Ehm, no, verejná konzultácia, potom je to otázka fondov, ktoré majú byť budované v prostredí, ktoré sú súčasťou Natury 2000. Um, takže práve aj tu z pohľadu Európskej komisie, Európska legislatíva, ktorá by bola dotknutá, tiež vstupuje do platnosti, takže tu opäť žiadame, aby petícia zostala otvorená a aby sme z pohľadu výboru e, PETI možno mohli žiadať, aby nám boli odkomunikované všetky informácie, ktoré momentálne nemáme. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Maselesi. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, ďakujem pekne predkladateľom petície. Absolútne súhlasím, je veľmi znepokojivý vývoj tejto turistickej informácie v Castile León a to z toho troch dôležitých dôvodov. Bodov. Prvá je to otázka o účasti. Ani občania, ani starostovia, ani občianske združenia a ako vidíme ani Európska komisia nemá informácie o tom, čo sa deje. Takže ako sa máme informovať o tom, čo sa v teréne deje. Druhá sú možné prvky nesplnenia legislatívy o ochrane Natura 2000, a o legislatívy e, o biotopoch. Nemôžeme dovoliť, aby tento šperk Castile Lón bol takto poškodený e, vizuálnym smogom alebo vizuálnym zásahom do tohto teritoria. No a na záver, ako už veľmi správne informoval pán starosta, máme tu veľký problém v Španielsku, to platí aj preto všetkým pre Castile Lón a takisto aj pre ďalšie regióny. A to je otázka depopulácie. To je téma, o ktorej sa tu hovorilo veľa aj v Európskom parlamente. Sme dokonca schvalovali aj správu o tejto téme a zdá sa, že takýto typ infraštruktúry nejako nebude udržiavať populáciu v tomto regióne. To je ten hlavný problém, ktorý tu vidíme. Úbytok populácie, takže tieto tri problémy, účasť, informovanosť a boj proti depopulácii, eh, súhlasím s tým, aby sme zaslali list kompetentným orgánom, tak aby sme presne vedeli a poznali z prvej ruky, aké informácie potrebujeme, lebo tie informácie nemá ani Európska komisia a na základe toho budeme konať a uvidíme, či to odpoveda na požiadavky hľadom e, Európy e, e, Natura 2000 a zároveň akým spôsobom boli splnené právne požiadavky povinné pri, alebo teda relevantné pre ochranu týchto území. Ďakujem pekne. Myslím si, že toto je úplne jasný prípad. Dokonca ani Európska komisia nemá dostatok informácií, čiže jediné, čo môžeme urobiť, je ponechať petíciu otvorenú, podať Európsku komisiu, aby naozaj trošku zintenzívnila dialog s príslušným členským štátom a jeho orgánmi. A z našej strany, čo sa dá urobiť, je poslať list orgánom v Kastiniu a informovať ich o tom, alebo požiadať ich o tom, nech nás informujú, aká je momentálna situácia a ak bude pridelené konečné povolenie, potom, aby sme vedeli, aká presne je situácia, lebo zdá sa, že nikto presne nevie a potom odtiaľ pôjdeme ďalej. Je to v poriadku? Predkladateľ je s tým, spo... s tým súhlasí? Áno, v poriadku, dobre. Ja som veľmi rada, že vám všetkým môžem zaželať dobrú chuť. Ďakujem tlmočníkom, že zostali s nami dlhšie. Vynikajúca práca. A pokračujeme 14.30 e, popoludní. Ďakujem. No. No le va a no